Takže opäť e, pokračujeme v zasadnutí a chcel by som začať prvým bodom na programe dnešného popoludnia, konkrétne hlasovanie o kontrole členských štátov vykonávania e, implementačných právomocí komisie teda nad, e, nad vykonávaním implementačnými právomocmi komisie. Najprv chcem, aby sa vyjadril pán spravodajca Albertini, ale chcem takisto upriamiť vašu pozornosť, že toto nie je rozprava, budeme hlasovať a preto požiadam pána Albertiniho, aby prezentoval svoje stanovisko a ak sú nejaké vstupy zo strany kolegov, tak prosím, buďte veľmi struční, pretože musíme hlasovať. Máme dnes veľmi tesný program, následne bude diskusia, takže teraz vyzývam pána Albertínyho, aby e, sa vyjadril. Ďakujem, pán predseda. Áno, e, naozaj iba dve stručné pripomienky. Aby som e, trochu nastolil tú tému. Ako viete, článok 291 zmluvy o fungovaní Európskej únie ktorý figuruje v Lisabonskej zmluve, stanovuje, že členské štáty majú možnosť kontrolovať to, akým spôsobom komisia vykonáva svoje právomoci e, teda svoje výkonné právomoci. A je potrebné si to prepojiť so skutočnosťou, že Európsky parlament je spolurozhodovacím legislatívnym orgánom. Takže toto sú dve požiadavky, ktoré sa spomínajú v predmetnom stanovisku a hovorí sa tu o tom, že parlament môže efektívnym spôsobom vykonávať svoje právomoci, e, čo sa týka dohľadu a môže sa obracať aj na Európsky súdny dvor v prípade potreby. A čo sa týka plnenia právomoci, s tým, že komisia musí formálne informovať parlament o akomkoľvek návrhu, opatrení alebo nástroji, ktorý hodla prijať v súvislosti s článkom 291. Toto je informatívny proces, ktorý v podstate doplňa ten proces, respektíve tú procedúru, ktorá už je zakotvená a ktorá sa týka komitológie. Nerozlišuje sa v tomto stanovisku medzi delegovanými aktmi a medzi vykonávacími aktmi. Hovorí sa tu o tom, že spolu so správou, ktorá bude odsúhlasená aj vo výbore Júri, ktorý o tejto správe bude hlasovať zajtra, čiže je potrebné, aby naše stanovisko bolo odhlasované dnes. A v tomto stanovisku sa hovorí o tom, ako je potrebné zladiť tú potrebu, aby náš parlament mohol efektívnym spôsobom plniť svoje spolurozhodovacie právomoci, ale je potrebné zároveň rešpektovať článok 291, čo sa týka právomoci kompetencií členských štátov, ktoré majú právo kontrolovať plnenie toho, teda to, ako komisia plní svoje vykonávacie kompetencie. Ďakujem. Teraz má slovo ďalšia rečnička. Moja politická skupina bude hlasovať za správu, ale chcem povedať, že by som si veľmi bola želala, keby viacero veci týkajúce sa demokratizácie boli sformulované, boli bývali sformulované trochu konkrétnejšie a e, prekvapilo vám, že všetky e, e, pozmeňovacie návrhy zo strany zelených boli zamietnuté, aj tie, ktoré konzervatívni a liberálni poslanci predložili, boli pozitívne prijaté a teraz, keď ich predložila GUE, tak sa spravodajca vyslovuje proti keby výbor s týmito pozmeňovacími návrhmi bol súhlasil, tak by tá správa bola bývala oveľa lepšia. Prepačte, mali sme problém s pretlmočením do taliančiny, hovorí predseda, ale už je to v poriadku. And we'll start... Nuž, Môžeme začať. No, it was on. No. I have to trust you because you have a better... <laughs> All right, so... Dobre, takže začneme pozmeňovacím návrhom 17. Kto je za? Kto je proti? Zamietnutý. Pozmeňovací návrh 18. Kto je za? Kto je proti? Zamietnutý. Ďakujem. Pozmeňovací návrh 19. 19. Kto je za? Proti? Zamietnutý. Pozmeňovací návrh 20. Kto je za? Proti? Zamietnutý. 21. Za? Proti? Zamietnutý. 6 Pardon, 5. Rečník sa opravuje. Kto je za 5? Kto je proti? Prijatý. Číslo 6. Kto je za? Proti? Prijatý. 7. Za? Proti? Prijatý. 22. Za? Proti? Nuž, to musíme preveriť elektronicky, takže prosím, hlasuje sa o pozmeňovacom návrhu 22. Otváram hlasovanie. Prosím, vložte si svoje hlasovacie kartičky. Dobre. Koniec hlasovania. Je prijatý pozmeňovací návrh 22. 23. Pozmeňovací návrh 23. Kto je za? Proti? Preveríme to. Pozmeňovací návrh 23. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamieta sa. Pozmeňovací návrh 23 je zamietnutý. 24. Kto je za? Proti? Opäť to musíme preveriť. Takže hlasuje sa o pozmeňovacom návrhu 24. Končím hlasovanie. Je pozmeňovací návrh prijatý. 8. Kto je za? Proti? Prijatý. 25 za. Proti? zamietnutý. 26 za, proti, zamietnutý. 27 za, proti, zamietnutý. 10 za, proti, držali sa, zamietnutý. 11, 12 a 13, 11, 12 a 14, o tom môžeme hlasovať spolu. Čiže kto je za 11, 12 a 14? Kto je za? Kto je proti? Všetky tri sú zamietnuté. Číslo 13. Kto je za? Ďakujem proti. Zamietnutý. 15 za, proti, zamietnutý. Pozmeňovací návrh 1, kto je za, proti, prijatý. 16 za, proti, zamietnutý. Pozmeňovací návrh 2, kto je za, proti, prijatý. 3 za, proti, prijatý. 4 za, proti, prijatý. 9 za, proti, zamietnutý. A teraz sa hlasuje finálne hlasovanie eh, návrh stanoviska v pozmenenej podobe. Hlasuje sa elektronicky. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Ehm, stanovisko je prijaté. Blahoželám spravodajcovi. Dobre. Pán Vigenin. Ďakujem, pán predseda. Chcem niečo navrhnúť v mene socialistov a demokratov. Zajtra sa hlasuje Zajtra sa hlasuje o znesení o európskej integrácii Albánska. Viete, že za uplynulých niekoľko týždňov vedúci eh, CPP a SND boli eh, E, zapojení do úsilia o vyriešenie politickej krízy v Albánsku a bohužiaľ kompromis medzi vládou a opozíciou ešte nebol docielený. Pokiaľ viem, pán Dole e, sa chystá tento týždeň do Albánska, kde sa stretne s premiérom a ďalšími vedúcimi e, osobnosťami a ak odložíme zajtrajšie hlasovanie, ak odročíme zajtrajšie hlasovanie, tak to pomôže pánovi Doulovi aj našom, našemu parlamentu, aby zohrával lepšiu úlohu pri docielovaní tohto spoločného riešenia tohto, e, v tejto komplikovanej situácii v Albánsku. Podľa nás nie je dobrým signálom, keby sme len pokračovali ako obvykle s týmto uznesením a požiadal by som, aby hlasovanie bolo odročené na júl a dovtedy snáď bude možné docieliť tento kompromis. Ďakujem. Dobre. Páni Doris Pak. My sme o požiadavke socialistov už diskutovali sme toho názoru, že by sme nemali e, druhýkrát zamietnúť správu a Albánska a presúvať to na júl. Na to nie je žiadny dôvod. E, je Existuje v Albánsku riadne zvolená vláda, parlament, ktorý eh, navštevujú aj socialisti. Už eh, všetci zaujali svoje funkcie. Myslím, že parlament už riadne pracuje. Problémy, ktoré tu existujú, nespočívajú v parlamente, ale eh, tie problémy sú niekde úplne inde. Každý, kto sa tou témou zaoberá, to vie. My od vlády očakávame, aby spoločne s opozíciou robila to, čo sme robili v rozhovoroch medzi Dolom a Šulcom, teda to, o čom sa diskutovalo konkrétne, aby sa presadil nový volebný zákon. Tento volebný zákon, ktorý momentálne platí, Ehm, bol prijatý socialistami a e DP. Zdá sa, že opozícia, ehm, pre opozíciu, ktorá to sama prijala, to nepostačuje, mm, pretože takže vládna strana, aj druhá strana, ktorá je vo vláde, ehm, chce naštartovať nový zákon do budúcnosti, ale minulosť je minulosťou E, minuloročné voľby všetci uznali ako riadne, korektné voľby. Ody to potvrdila aj všetky socialistické, e, všetky socialistickí e, pozorovatelia tie voľby uznali, aj výsledok uznali, až neskôr vedúci opozície si zmyslel, že by otvoril volebné úrny, ale to nie je vecou parlamentu, to je ilegálne a preto vláda nemôže byť k tomuto donútená aj Dol a Schulz uh, sa uh, od toho dištancovali. To, čo má byť dosiahnuté v týchto rozhovoroch, aby jedni sa vrátili do parlamentu a aby sa spoločne pripravili na nový volebný zákon, ktorý už je na ceste a to na základe odročenia už nemôžeme nejakým spôsobom ovplyvniť ani negatívnym, ani pozitívnym. Vyšleme správny signál, ak budeme zajtra hlasovať o správe pána Countisa a tým vyšleme signál, že sme toho názoru, že krajina e, sa dokáže dostať z krízy Netreba neustále pripomínať, že ešte možno existujú problémy, aj iné problémy, aj iné krajiny máme problémy, ale voči tým nie sme takí kritickí. Ja naozaj dúfam, že pri Albánsku nebudeme robiť e, výnimku a nebudeme nespravodliví voči e, riadne zvolenej vláde a riadne zvolenému parlamentu. E, prosím, aby ste boli za to, aby sme zajtra toto hlasovanie absolvovali. Pani Nejc. vážení kolegovia, na rozdiel od kolegyne Pak, moja e, politická skupina e, alebo teda e, väčšina mojej politickej skupiny je ochotná akceptovať, aby sa ešte dos, dos, dospelo k dohode, preto ešte raz by sme súhlasili s odročením hlasovania. Ďakujem, pani Nils. Ďakujem stručne. Naša skupina sa spolahne na názor spravodajcu. Ak to chce odložiť, tak potom ho v tom podporíme. Preda, please. Pán Preda. Da, mult, vorbesc în de... Ďakujem pekne, pán predseda. Hovorím ako pod, eh, e, ako spolokoordinátor EPP sa rozhodla pripojiť k Doris Pak, ale nevieme, zatiaľ nevidíme preto dôvody. Dobre, teraz má slovo spravodajca, pán Chuntis. Pán Chuntis, máte slovo. Ďakujem pekne. Vážení kolegovia, ja vám chcem pripomenúť, že pred troma týždňami bola spoločná žiadosť z našej strany, žiadosť o odloženie, aby sme vedeli vyvinúť väčšie úsilie a pokúsili sa vyriešiť problém. A zdá sa, že to už nie je spoločná požiadavka. Hovorím to preto, že v rámci tohto úsilia a chcem sa e, e poďakovať všetkým, za to, že sme spoločne odviedli spo- dobrú prácu a e, treba sa posunúť vpred. No ale keďže už nejde o zdieľanú požiadavku. Ja myslím, že tá druhá správa už nie je opodstatne, e, pardon, druhé odloženie nie je opodstatnené. No, nie je to bežné na jednej strane a taktiež to výrazne posunie konečné hlasovanie. Budeme to musieť odložiť až na september. Budeme musieť aktualizovať niektoré body. Ja nechcem podceňovať úsilie, ktoré sa teraz vynaklada. Viem, že tento týždeň ešte budú aj návštevy. Ak budú výsledky, a to si všetci želáme, tak vtedy v tom prípade v septembri na plenárnej schôdzi vo Štrás- v Štrasburgu by sme mohli pri svojom ústneho pozmeňujúceho návrhu zohľadniť pozitívne výsledky tejto návštevy. Ako dúfame. E, myslím si, že to nie je dobre odložiť ešte raz, teda to hlasovanie a mali by sme pokračovať tak, ako to bolo naplánované. Yes. Dobre. Um, no, Viete, že sme v situácii, v ktorej sa hlasovanie uskutoční zajtra. Skupiny EPP, GUE a zelení. podporujú odročenie, teda nie, uskutočnenie hlasovania zajtra to znamená, že asi 37 poslancov máme a potom tu máme druhé stanovisko odročenia hlasovania. A potom ešte liberáli. Aj tí sú za odloženie hlasovania. Pán Tanok. Moja skupina zmenila stanovisko a my sa pridávame eh, k stanovisku EPP a sme za to, aby sa hlasovanie uskutočnilo zajtra. Dobre, čiže väčšina je za hlasovanie zajtra a to znamená, že sa hlasovanie uskutoční zajtra. Jedine, že by si to skupiny ešte raz rozmysleli do zajtra rána. Dúfam, že už nebudem predsedať, tak už to nebude potom môj problém. Ale teraz musíme začať verejným vypočutím. Ďakujem vám za toto a prejdeme k hlavnému bodu na programe dnešného vypočutia. Chceli by sme prizvať expertov. Thank you very much. <laughs>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 cari <clears throat> colleghi, eh, ho il piacere di introdurre eh, questa audizione pubblica. Dobre, vážení kolegovia, takže úvodom k tomuto verejnému vypočutiu nová Euroatlantická bezpečnostná štruktúra. Je to v spolupráci s pánom Donžonom a výbor pre bezpečnosť eh, bude taktiež prítomný. Myslím, že je dobrá chvíľa spustiť e, takéto práce, pretože teraz tá e, reflexia už e, naozaj dobre pokročila o týchto dvoch organizáciách, konkrétne OBSE a NATO. v novembri hlavy štátov a vlád budú na samite v Lisabone hovoriť o novej strategickej doktríne NATO. 27. januára sme pozorne počúvali pani Albrightovú, ktorá predseda expertnej skupine na túto tému, takže sa hovorilo konkrétne o tomto scenári e, na úrovni OBSE Kazachstan, ktorý teraz predseda tejto organizácii, pripravuje pôdu na to, aby koncom roka mohla, mohol byť zorganizovaný summit. Takže je to mimoriadne zaujímavé pre nás, a e, my sa tešíme na tieto rozpravy a chceme na tieto témy diskutovať aj na pôde Európskeho pôdu. Naposledy e, sa konali zmeny v 99., ale za posledných 10 rokov sa uskutočnilo veľa zmien. Sú tu nové hrozby, nové výzby v oblasti bezpečnosti a obrany. Európa sa naozaj výrazne zmenila hlavne potom, ako vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva. A bolo tu aj e, e, posledn, bola, bola tu aj posledná vlna rozšírenia pred schválením tejto Lisabonskej zmluvy a preto je naozaj e, dobrá chvíľa hovoriť o týchto dvoch reformných procesoch. Je tu aj návrh prezidenta Medvedeva, Európska zmluva pre bezpečnosť. Budeme teda hovoriť e, spoločne na túto tému a mm, porozmýšľame nad tým, či sa uberáme smerom k novej euroatlantickej bezpečnostnej štruktúry. A to je vlastne aj názov dnešnej schôdze, dnešného stretnutia. A naši e, hostia e, experti sa budú môcť e, vyjadriť. Je tu pozvaný pán profesor e, Stefano Silvestri a profesor Dan Hamilton. Potom pani veľvyslankyňa Mara Marináky, stála zástupkyňa Grécka pri OBSE a taktiež profesorka Nadia Arbatová z Inštitútu pre celosvetovú, pre svetové hospodárstvo a medzinárodné vzťahy z Moskvy. Najskôr teda dostanú v takomto poradí slovo naši experti a už vopred sa im chcem ospravedlniť e, za svoju neprítomnosť. Mám iné povinnosti, ale nechám vás tu v dobrých rukách mojich kolegov. Takže najskôr dostane slovo pán Silvestri. Ďakujem pekne, pán predseda. Pokúsim sa byť čo najstrušnejší. Teda možno, že to bude trochu schematické. Tomu sa nedá vyhnúť. Chcem povedať, že je tu jasný proces reforiem, snaha prispôsobiť sa novému medzinárodnému scenáru, ale zatiaľ ešte nie sme v cieli. Je tu všeobecná kríza existujúcich organizácií pre ochranu a bezpečnosť, ktoré sa snažia prispôsobiť meniacim sa scenárom. Ale e, je poprvé ťažké sa zmeniť a po druhé nevieme, ako zmeny budú vplývať na jednotlivé reality. No a faktom je, že tieto zmeny zatiaľ nepôsobia veľmi presvedčivo. Keď sa pozriete na správu tzv. Eh, NATO Wise Man eh, výbor Albright pre reformu, snažia sa eh, pozrieť na nové hrozby ale ich odpovede by sa dali zhrnúť e, následovne. Je to tak trochu e, zo všetkého. Je to zoznam dosť dlhý zoznam možných e, volieb, ale nie je to jednoduchý problém. Keď sa pozriete na štvrťročnú správu pre obranu z, o, z Pentagonu, aj keď možno je to štrukturovanejšie, ale hovorí sa tam viac menej to isté. Navrhujú Nož svojho času Pentagon chcel byť schopný eh, bojovať na 1,5, 2,5 eh, frontoch, ale teraz navrhujú tri komplexné scenáre a každý e, je rôznou zmesou e, vojen, e, stabilizačné operácie, terorizmus, podpora občianských úradov v humanitárnych, pri humanitárnych katastrofách a potom bojovanie proti dvom regionálnym agresorom a taktiež byť e, maximálne pripravený v a okolo USA, potom stabilizačné operácie v separatistických územiach, taktiež e, rozviedka a tak ďalej. No, vidíte, je to zmes tak trochu všetkého. Takže treba byť flexibilný, pretože neviete je tu veľký počet e, potenciálnych e, nepriateľov, nie, tu, nie sú tu jasné e, geografické hranice, sú tu rôzne možnosti. A to nám pripomína niekdajšieho Ramsfelta, že to o čom nevieme, sa veľmi pravdepodobne môže stať. V takéto situácii naozaj je ťažké e, presne plánovať. Čo to znamená? Euroatlantická aliancia stráca svoje strategické zameranie a zemepisnú pôsobnosť. Nie je jasný nepriateľ a nevie sa presne, kde treba konať, pretože tá jediná vojna, ktorá sa vedie v súčasnosti, je veľmi vzdialená od pôsobnosti Washingtonskej zmluvy. A čo to znamená <clears throat> pre európsku bezpečnosť? Nevyzerá to dobre. Európska bezpečnosť a obrana totiž to potrebuje účinnú Euroatlantickú alianciu a e, spojenstvo s USA. Európanom totiž to chýbajú isté kapacity a ich rozpočty pre obranu sú e, nepostačujúce a je tu fragmentácia. E, nová americká národná stratégia, tak ako ju naformuloval prezident Obama, si vyžaduje zodpovedných spojencov, takže e, spojenci majú byť zodpovední a pravdepodobne bude aj zo takýmito spojencami súhlasiť, ale kde sú tí e, spojenci? Kde sú konkrétne prítomní? Nie sú v Euroatlantickej aliancii a je to aj dosť e, málo pravdepodobné v súčasnosti. Takže mali by sme uznať, že v tejto situácii jednoduchá, jednoduchá zmena v súčasnej organizácii bezpečnosti a ochrany nám neposkytne jasnejšiu, bezpečnejšiu situáciu. Mali by sme uznať, že EÚ pravdepodobne bude musieť súhlasiť e, s nasledujúcou myšlienkou. Bude potrebné vypracovať podrobnejšiu a, a dôležitejšiu bezpečnostnú stratégiu kde sa zohľadnia aj kľúčové záujmy explicitnejšie. Ja si myslím, že EÚ v tejto situácii by spravila dobre, keby uznala, že musí pôsobiť vo veľmi e, zložitej atmosfére, skôr regionálna ako globálna stratégia by to mala byť, aj keď je to možno, že e, komplikovanejšie. Ide to od Ruska po Kaspické more, Stredná Ázia až po e, Blízky východ Afriku. Závislosti a zraniteľnosti EÚ sú najvýraznejšie v oblasti energetiky kvôli migrácii, terorizmu, regionálnym vojnám, ktoré majú dopad na bezpečnosť, potom šírenie zbraní hromadného ničenia taktiež a tak e, e narastajúci význam strategických e, kanálov komunikácie. Ale je možné mať, viesť nový dialog s, so Spojenými štátmi americkými a to je asi najdôležitejší prvok vo všetkých týchto situáciách. Ja si nemyslím, že si môžeme predstaviť novú architektúru, ktorá by sa zakladala na inom vzťahu medzi EÚ, OBSE a NATO, bez toho, aby v prvom rade sme mali nové porozumenie medzi EÚ a USA. A to je asi najpálčivejšia otázka, ktorú musíme zodpovedať. A tým by som to aj ukončil. Ďakujem pekne, pán Silvestri. A teraz pán eh, Daniel Hamilton má slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem vám a vašim kolegom za to, že že ste ma prizvali medzi vás. Ide o euroatlantickú bezpečnostnú štruktúru a ja teda budem hovoriť o pilieroch tejto architektúry NATO, OBSE, ale ako práve povedal aj pán Silvestri, aj EU je ďalší pilier. Ale predtým ešte niekoľko základných e, bodov, aby som uviedol kontext. Poprvé, Európa je slobodnejšia a mierovejšia ako kedykoľvek predtým ale nie je úplne slobodná a úplne e, e, mierová, keď sa pozriete na e, priestor. A tu sú mnohé výzvy. Výzvy prichádzajú aj znútra, ale aj zvonku a treba naozaj podľa mňa pamätať na obidve tieto výzvy alebo hrozby. A musíme pripomenúť to, že USA sú aj európskou e, mocnosťou a nie iba e, silou v Európe. A o to viac si cením to pozvanie. A keď sa pozriete na výzvy, pre ktorými stojíme, tak e, treba uznať, že ani naše inštitúcie, ani naše nástroje nie sú úplne aktuálne. Máme teraz historickú príležitosť na vytvorenie takej Európy, ktorá bude slobodná a mierová, ale zatiaľ tam nie sme. Takže Eh, prvý pilier NATO. NATO eh, naozaj je mimoriadne aktívne počas studenej vojny. Eh, nebolo na to moc aktívne, teraz pôsobí na šiestich miestach, ale parlamentu ani verejnosti sa im zatiaľ nepodarilo vysvetliť, o čo konkrétne ide. A Stefano hovoril o tej správe, ktorá bola vypracovaná a stále tu nie je možné nie je, nie, sa nepodarilo konkrétne, presne, jednoducho opísať cieľ NATO. Ja myslím, že je to jednoduché. Sú, to sú tu pretrvovajúce ciele, ktoré sú stále aktuálne a sú podľa mňa tri. A sú dosť e, jasné. Poprvé, NATO je miesto pre kolektívnu obranu pre svojich členov. Po druhé, je to inštitucionalizácia transatlantických e, vzťahov a týka sa všetkých partnerov. A po tretie, cieľ, na ktorý sa niekedy e, zabúda, Európanom na to poskytuje e, ubezpečenie a dôveru, aby pôsobili spoločne a nie aby e, si E, nedôverovali alebo aby tu bola fragmentácia. E, to bolo veľmi dôležité aj pri vytváraní EÚ. A myslím si, že e, táto úloha je naďalej dôležitým faktorom. Blíži sa Lisabonský summit a myslím si, že to treba povedať úplne jasne. Kolegovia, a ja sme vypracovali správu obnova spojenectva a tam sa jasne hovorí, že NATO má dve hlavné misie. Niektoré sú mimo uh, euroatlantického priestoru a niektoré sú v tomto priestore. A treba uh, tu vybudovať mosty. Za posledných 15-16 rokov uh, eh, na to pôsobí napríklad aj v Hindukuši, čo je teda naozaj vzdialené od eh, toho euroatlantického priestoru, ale keď sa pozriete, aké sú obavy ľudí, tak eh, v tom prípade na to vyzerá byť menej relevantné a tu treba obnoviť rovnováhu, takže spoločná obrana členov, to je naozaj hlavná misia NATO a je tu ešte aj ďalšia organizácia, ktorá sa tomu venuje. Potom otázky e, odolnosti spoločnosti, energetická bezpečnosť, e, internetová e, zločinnosť a tu môže na to zohrať podpornú, nie je možno, že vedúcu úlohu. A po tretie, zabezpečiť miera slobodu pre Európu. Tu všade na to zohráva úlohu. A čo sa týka vzdialenejších oblastí, taktiež tri misie. Ak mali ak by sme mali povedať, aké sú hrozby pre našu bezpečnosť, tak potom NATO je naozaj jediné eh, miesto, kde eh, sa s tým dá vyrovnať a tu musí zohrávať NATO vedúcu úlohu. Ale keď sa pozrieme na vzdialenejšie hrozby, tak nejde iba o vojenské zložky. Na to musí vedieť spolupracovať s inými partnermi a to je ďalšia dôležitá téma. Spolupráca s inými. Nech už je to kdokoľvek. Možno, že európsky partnery, e, európske partnerstvo premiér, alebo e, v Afganistane ďalší partnery. E, musí na to zlepšiť túto e, schopnosť spolupracovať s inými a e, väčšinou tie konflikty sú občianskej povahy, pretože ide o stabilizáciu, o obnovu a na to sa musí naozaj dokázať približiť aj občianským spoločnostiam. Je to, je to jasné, Vysvetľuje to jasne verejnosti, čo musíme spraviť, kde musíme byť e, vodcami a kde ešte máme e, možno že nedostatky a kde musíme spolupracovať s partnermi. E, ďalšia oblasť, o ktorej hovoril Stefano v závere, je úloha vzťahov EU-USA pre v záujme európskej bezpečnostnej architektúry. EÚ je naozaj obrovským priestorom slobody a mieru, kde, sa, e, kde žiadna vojna nehrozí. To je, to je, to je A USA a Európa sú jeden pre druhého najdôležitejším partnerom a pritom nemáme, nejaký strategické, nemáme nejaké strategické partnerstvo. E, nie je to strategické, pretože nemáme spoločné hodnotenia bezpečnostných e, hrozieb a eventuálnych odpovedí. Zatiaľ toto partnerstvo nie je tam, kde by malo byť, treba to posunúť ďalej. Áno, je tu viacero e, stránok e, v tomto partnerstve a musíme sa všetkými zaoberať. Čo sa týka bezpečnosti, keď sa pozriete na schopnosť EÚ pri odpovediach na e, občianské krízy, to je oblasť napríklad, ktorej USA potrebujú partnerov a zatiaľ nemajú USA dostatočne rozvinuté kapacity a snažia sa takéto mať. Obama z toho spravil priority prichádzajú Američania do Bruselu, aby zistili, v ktorých oblastiach sa dá lepšie spolupracovať. Takže musí toto Európa využiť a spolupracovať s USA a tým sa vyhneme aj e, teologickým e, diskusiám o vzťahoch EU-NATO e a zamerať sa na naozaj konkrétne výzvy a je to taktiež dôležité, pretože NATO nerobí e, dôležité veci v oblasti bezpečnosti, dobrá správa vecí verejných, právny štát, e, hospodárska obnova. E, USA, EU a ďalší partnery sa musia týmto oblastiam venovať. Takže zatiaľ nemáme spoločnú kapacitu v týchto oblastiach. Potom širšia Európa, priestor na východ od EÚ, ak chcete. To je stále veľmi nestabilná oblasť. Áno, je tu východné partnerstvo, ktoré vytvorilo EÚ, ale e, ja myslím, že partnerom EÚ e v tomto východnom partnerstve sú e, hlavne USA a musíme sa spoločne zamerať na stabilizáciu tejto oblasti, tak ako to naďalej robíme na Balkáne. To je naďalej stále eh, hlavne program EU-USA. Ešte posledný pilier OBSE a návrh prezidenta Medvedeva. Myslím, že je to príležitosť eh, navrhnúť eh, niečo na základe Helsinskej dohody, nejaká agenda Helsinky plus a nie Helsinky minus, takže musíme najskôr uznať základné princípy v kontexte helsinského procesu, územná integrita, zvrchovanosť a e, právo každej krajiny zvoliť si svojich spojencov, e, rešpektovanie ľudských práv a hospodárska spolupráca. OBS e hrá dôležitú úlohu, pretože to nie je ani EÚ, ani NATO. EÚ to sú krajiny, ktoré e, majú spoločné ciele. NATO e, zatiaľ nespája takéto krajiny, skôr e, to stiera rozdiely a musí to tak byť aj naďalej. A preto niekoľko návrhov e, súbežne s tým, čo navrhol prezident Medvedev. Ja mám pocit, že pokiaľ ide o bezpečnosť, tak všetci v Európe, aj mimo EÚ, máme rozmer bezpečnosti, ktorý zaujíma aj našich občanov a štáty sa s tým ešte nevedia dobre vyrovnať. Hrozby, ide o hrozby pre občianskú spoločnosť. Všetko, čo sa týka voľného pohybu tovarov, myšlienok, e, ľudí, energii, no všetko, od čoho závisia slobodné spoločnosti. Tu sme veľmi zraniteľní ľahké je to narušiť buď e, ľudskými katastrofami alebo veľkými prírodnými katastrofami, za ktorými často tiež stoja ľudia. Môžeme spoločne bojovať proti takýmto narušujúcim faktorom. OBSE dobre vypracováva e, etické kódexy, pravidlá e, a to v tých oblastiach, kde e, sa jednotlivé krajiny e, rozchádzajú. No tu ide o tú odolnosť spoločnosti. Možno, že by sa to malo týkať e, internetovej zločinnosti, terorizmu, zadržiavania e, podozrivých osôb, to, je, to sú tie oblasti, na ktoré by sa mala uh, zamerať OBSE. Treba to brať vážne. A potom uh, misie v teréne, to je silná stránka OBSE. Tu ich treba naďalej podporovať. Napríklad v Bosne práve teraz je tu misia OBSE a e, podľa mňa by mali sa venovať aj e, ústavnej reforme v Bosne a Hercegovine. To je naozaj kľúčový prvok pre e, stabilitu budúceho štátu a ja myslím, že OBSE to by bolo, e, to by naozaj bola dobrá organizácia, ktorá by sa mala venovať tejto oblasti a potom krízy ešte stále sa vyskytujú v euroatlantickej e, oblasti a tu by malo OBSE zohrávať aj preventívnu úlohu. Mal by, mal by tu byť vypracovaný nejaký mechanizmus a taktiež e, treba pamätať na to, že e, zmluva o konvenčných e, zložkách z roku 99 to ešte nebolo ratifikované všetkými a to naozaj bráni ďalšiemu postupu a posilňovaniu bezpečnosti. Rusko nesplnilo svoje záväzky v čase, keď sa schválovala zmluva a to, že na to taktiež zmluvu neratifikovalo, bráni ďalšiemu postupu. Bolo by to veľkým prínosom pre všetkých v Európe, pretože by bola posilnená transparentnosť, e, kontrolov, bolo by možné kontrolovať zbranie, obmedziť ich e, počet a to by naozaj znamenalo dôveru, na základe ktorej by sa dalo posunúť ďalej keď nebude vyriešená otázka ratifikácie, tak je predčasné hovoriť o nejakých ďalších zmluvách. Ak, si nie sme, e, ak nie sme schopní splniť e, záväzky, ktoré sme prijali doteraz, tak netreba hovoriť o ďalších dohovoroch. A ešte na záver by som chcela povedať, že vítam návrh prezidenta Medvedeva, ale myslím, že Rusko sa e, musí pozrieť na to, ako zrealizovať záväzky v rámci helsinského procesu a tak sa posunieme ďalej. A potom si myslím, že e, NATO a e, ďalšie organizácie boli príliš pasívne. NATO e, na poslednom samite povedalo, že víta tento návrh a že chce viesť živý dialog a odtedy ticho, nič a EÚ. To je zaujímavé, pretože e, sa trochu mení postoj k OBSE. Je tu akási retorická e, slovná podpora a niekedy e, dokonca je tu ako keby taká súťaživosť z OBSE, keď sa pozriete na Gruzínsko. No prečo to nebolo úsilie zo strany OBSE? Prečo sa do toho miešala EÚ? Takže tieto piliere niekedy si navzájom stoja v ceste. Takže EÚ si musí položiť otázku, ako vidí e, vzťahy s NATO a OBSE a zatiaľ e, podľa mňa nie je ešte odpoveď na tieto dve otázky. Ehm. Ďakujem veľmi pekne. Ak dovolíte, upozorňujem vás, že tu máme ešte aj ďalších dvoch rečníkov, ktorí vystúpia po prvom kole diskusii. Takže vás poprosím, aby ste sa obmedzili vo vašich vystúpeniach na dve minúty. Takže potom, čo sa štyria poslanci vyjadria, potom prosím panelistov, aby reagovali. Ukončíme prvú časť vypočutia a začneme s druhou časťou, s druhou polovicou. Pán Van Orden, nech sa páči, prosím, dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Bude to zložité. Ak dovolíte, poďakujem sa obom rečníkom za ich mimoriadne zaujímavé vystúpenia. Stručná poznámka najskôr k Európskej bezpečnostnej zmluve, k tomuto nápadu, pán predseda, to tuším spomínal na úvod. Musíme si uvedomiť, že toto bola trošku E, ruská, ruská myšlienka má takúto európsku bezpečnostnú zmluvu alebo dohodu, ktorá by západnú Európu oddialila od Spojených štátov amerických. Vieme, že toto bol ich dlhodobý cieľ. A toto prosím majme stále na zreteli. Prosím, nezabudajme na toto pozadie tejto bezpečnostnej zmluvy a motiváciu, z akej vyvstala. Ak dovolíte, vyjadrím sa k tomu, čo tu odznelo Pán profesor Silvestri hovoril v závere, a záver považujem za najdôležitejší, tam hovoril o tom, že veľká časť problému spočíva v tom, že Európska únia požaduje úlohu v oblasti obrany, že Európska únia sama seba vníma ako globálneho aktéra typu štát a že sa chce vybaviť vojenskými silami tak, aby mohla svoje ďalšie ašpirácie a ambície týmto spôsobom podporiť. Ja sa obávam, že momentálne je to už zapísané aj v zmluvách, ide o určité napätie, napätie v rámci NATO, pretože viac než polovica členov NATO sú práve európske krajiny. Takže oni si nemôžu byť istí, čo vlastne majú robiť. Buď sú v plnej miere zaviazaní NATO a jeho aktivitám, alebo majú byť e, permanentne e, zaangažovaní do hľadania určitej úlohy vo vojenskej oblasti pre Európsku úniu. Takže to sú naozaj také kritické body, keď hovoríme o tej revízii strategického konceptu pretože úloha Európskej únie tam nie je jasne vymedzená, pretože vymedzená ako určitá vedúca úloha, toto by mnohí chceli, ale mm, neviem, musíme to nejakým spôsobom prekonať. Obranné ambície Európskej únie to potrebné vnímať na politickom pozadí. Nie je to žiadna pridaná hodnota, nič to nepridá k obrane, pokiaľ ide o kapacity, pokiaľ ide o obrany schopnosť. My tu máme v Európskej únii rôzne kapacity v jednotlivých členských štátoch, pokiaľ ide o vojenskú oblasť. A nič nenasvedčuje tomu, že by európske krajiny chceli navýšiť svoje snahy, keď sa to bude robiť pod hlavičkou Európskej únie. Naopak, väčšina európskych krajín nechce sa zaviazať k viac prostriedkom v oblasti obrany. Takže to je naozaj zásadný problém. A pán predseda, ak dovolíte, je naozaj jednoduché otvára takéto teologické debaty, ale prosím, venujme sa radšej praktickým otázkam. Toto teologické, dúfajme, že sa vyrieši samo od seba správnym smerom. Rozdelenie práce, delba práce, kde uznáme, že na to je uh, Ehm, hlavne vojenskou organizáciou, vojenskou politickou, ale hlavne vojenskou, ktorej úlohou je poskytovať vojenské kapacity. A uznajme, že Európska únia môže zohrávať svoju úlohu ako soft power v civilnej oblasti, ale tá úloha je doplnková k NATO. Iste viete, pán predseda, k tejto téme sa dá hovoriť hodiny, ale ja som chcela povedať len toto, podľa mňa mimoriadne zásadné. Ďakujem pekne. Teraz pani Gomež, nech sa páči. Áno, ja si myslím presný opak. Ja si myslím, že Európska únia nerobí dostatok, pokiaľ ide o bezpečnosť a obranu a predpokladám, že toto nie je len môj názor. Myslím, že aj druhá strana Atlantiku, administratíva Obamu je toho istého názoru. Otázka znie, ako Európska únia e, dostane tejto záťaži. Nezvláda to v rámci NATO a práve prostredníctvom Európskej únie E, teda nemal by to byť princíp e, rivalstva, ale doplnkovosti. Práve na úrovni EÚ toto dokážeme podľa mňa poriešiť. Takže moja otázka znie. Máte pocit, že revízia strategického konceptu NATO, ktorú zdôraznili experti, že táto revízia malo by ísť o nejakú zmenu napríklad v oblasti jadrovej doktríny. Myslíte si, že toto umožní v čase hospodárskej krízy Európanom, hlavne Francúzom a Britom, aby prostriedky, ktoré sú potrebné pre iné kapacity v iných oblastiach než nukleárnej, že takýmto spôsobom neprídeme o prostriedky na budovanie kapacít, ktoré potrebujeme, ak bude daná politická vôľa. A potom ešte tie hrozby, nové hrozby e, samozrejme opodstatňujú zmenu toho konceptu. My sme nerobili, čo bolo potrebné na to, aby sme zabránili teroristickým skupinám v nábore členov. Nede iba o výmenu informácií, ani my, Európania, si dokážeme efektívne vymieňať informácie. Takže počnúť s týmto, pokračujúc otázkami ilegálneho zadržiavania, tam je, sú naozaj obrovské kontrasty a obávam sa, že Obamová vláda pokračuje v rovnakom prístupe. 48 osôb je stále vo vezení bez eh, procesu a toto je presne to, čo eh, teroristi e, vlastne prezentujú svojim členom a vyzývajú ich takto k mučenictvu. Takže ja si myslím, že sme nefungovali efektívne, pokiaľ ide o riešenie tých konfliktov, ktoré e, ktoré sú živnou pôdou pre teroristov. Hovorím o Blízkom východe, hovorím o Somálsku, pretože v USA je čoraz viacej teroristov pôsobiacich v teréne a títo majú veľmi úzke napojenie napríklad na Somálsko a my nerobíme, čo by bolo potrebné. Ďakujem pekne. A teraz pani Kopa. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Keď sa pozrieme na dokument vypracovanú vypracovaný vysokou skupinou, tak vidím štyri záležitosti. Potreba e, zodpovedať existenčnú otázku, teda e, existenciu, otázku existencie NATO po studenej vojne 11. septembri, potom e, prepracovanie článku 5 a rozšírenie uplatňovania alebo pozrieť sa, aké nové podmienky uplatňovania by mohli existovať. Potom e, pokus e, nastoliť rovnováhu medzi účinnou prevenciou a maximálnym zredukovaním počtu jadrových zbraní a po štvrté užšia spolupráca s Ruskom. Nová bezpečnostná doktrína NATO bude z veľkej časti zhodnotená v Afganistane. Na to tam naďalej pôsobia. Vystávajú dve zásadné otázky. E, predpokladajme úspech, čo je viac než neisté, e, bude potom na to pôsobiť aj v iných častiach sveta. A taktiež otázka, či sa bude pokračovať v integrovanom jednotnom prístupe, teda či sa budú naďalej kombinovať civilné a vojenské e, zložky. Ale v správe je dôležité, že sa uznáva úloha Ruska v novom e, kontexte v Strednej Ázii, ale Nehovorí sa nič o prehlbení vzťahov, hovorí sa o tom, že dvere sú otvorené, ale neprehlbujú sa jednotlivé možné oblasti spolupráce, kde by sa mohlo priblížiť Rusko a NATO. Takže ja e, sa pýtam, ako by sa dali vymyslieť nové e, nástroje pre spoluprácu s Ruskom. Hovorili sme aj o OBSE a možno, že táto organizácia by mohla e, predstavať akýsi kanál pre spoluprácu medzi východom a západom, tak všeobecne povedané. A ešte jedna vec a chcem, aby ste sa k tomu vyjadrili. Áno, tento dokument nie je záväzný, bude sa dať naďalej e, meniť, ale pýtam sa podľa vás, akým smerom sa budú uberať tieto zmeny do novembra. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Lozing. Ďakujem. Pán Silvestri, vy ste viackrát povedali, že očakávate od Európskej únie, že táto prehlbí svoju bezpečnostnú stratégiu. Mne by zaujímalo, čo pod týmto prehlbením vy rozumiete. Ja mám pocit, že ide hlavne o dva aspekty. Po prvé, pojem bezpečnosti rozšíriť a po druhé zvýšiť e, výdavky na zbrojenie. Takže prosím vás, odpovedzme túto otázku na pozadí sociálnej situácie v Európskej únii, kde všade príjmame úsporné balíčky ľudia musia počítať s sociálnymi dopadmi, budú trpieť a v tejto súvislosti navrhovať zvýšené výdavky na zbrojenie, neviem. V správe NATO 2020 generálneho tajomníka, teda skupiny expertov, tam sa vyzývajú členské štáty EÚ, aby zvýšili výdavky na zbrojenie aby spolupráca NATO-USA mohla napredovať. Ste rovnakého názoru? A vy ste vo svojej správe pre ESS pre ich zbierku ste sa vyjadrili za to, že by bolo dobré mať nejaké e, cieľové hodnoty v oblasti e, zbrojenia alebo obnovy, že bez takýchto cieľových e, údajov nie je možné napredovať. A mňa by zaujímalo, či nám môžete povedať, aké by mohli byť tieto cieľové hodnoty, ktoré máte na mysli. Otázka OBSE a zapojenia Ruska. Ak dovolíte, tej sa budem venovať v ďalšom kole otázok. Na tomto mieste chcem len jasne povedať, že keď sa my opýtame ľudí na ulici, z čoho sa boja, tak sa boja straty, e, straty zamestnania, straty sociálneho zabezpečenia, ale nejaké riziko, nejakú hrozbu zvonka veľmi nevnímajú, nemajú z nej strach. Takže chudoba, chudoba naozaj prekladným spôsobom celosvetovo je hlavným dôvodom konfliktov vojen. A ešte na záver stručne k tomu, k problematike terorizmu. Áno, mnohí majú strach pred terorizmom, ale na tomto mieste by som chcela jasne povedať, že účasť na vojnách s cieľom bojovať proti terorizmu, myslím si, že medzi terorizmom a chudobou je naozaj veľmi úzke prepojenie, takže boj proti chudobe by mal byť vnímaný ako priorita v oblasti medzinárodnej bezpečnosti. Ďakujem pekne. Pán Ďakujem pekne, pán predseda. Dve pripomienky. To, čo ma prekvapilo v tom, čo povedal profesor Hamilton, teda aspoň som to počulo poprvé. E, pán profesor hovoril o bezpečnosti, ktorú e, vnímajú európske krajiny v európskom kontexte členské krajiny EÚ by e, mali vďaka na tú príležitosť sa nebať jedného druhé, jeden druhého. Tak ako profesor Hamilton, ja si taktiež myslím, že kvôli kríze a e, kvôli imperialistickej povahe rôznych kapitalistických krajín. V súčasnosti stojíme pred niečím, čo sa podobá druhej svetovej vojne. Hovorím to preto, pán profesor, že jediný nový prvok, ktorý existuje a ktorý donúti vašu vládu alebo ďalšie vlády členských krajín tá hovoriť o novej stratégii je práve veľká konkurencia v energetickej oblasti. No, nič si nenahovárajme. Vieme, že je tu veľká konkurencia mimo EÚ, aj me- medzi EÚ a USA, ale aj vo vnútri EÚ, pokiaľ ide o energetické otázky. A potom je tu zlíhanie operácie v Afganistane a preto pani Albrightová a politickí lídry NATO hovoria, NATO hovoria, že Afganistan je kľúč k ďalšiemu úspechu NATO. No a niečo ešte, o čom hovorila aj pani e, Kopa. E, článok 5 je dôvodom pre novú stratégiu. Článok 5 aliancie hovorí o uplatňovaní alebo o pôsobení, iba ak by bolo napadnuté územie jednej členskej krajiny. A preto po 11. septembri pán Ramsfeld nemohol sa odvolať na článok 5. Vy, USA, alebo neviem kto presne, alebo tá skupina na vysokej úrovni chce uplatňovať článok 5 aj e, pre jednotlivé operácie na inom mieste vo svete. Skoro som skončil, takže prosím, vyjadrite sa k týmto jednotlivým bodom. Dobre, pán Butikofer a pán Landsbergy sú ešte na zozname, ale keďže tu máme ešte druhé kolo rozpravy, tak vás poprosím, Najskôr dám slovo dvom ďalším hosťom a vami dvomi potom začnem ďalšie kolo otázok. Najskôr krátka reakcia z rečníkov z prvého panelu, potom poprosím ďalšie dve panelistky, aby sa vyjadrili a potom vy budete prví, ktorí budú môcť položiť otázky. Ale páni z prvého kola tu zostanú, prví panelisti tu zostanú a budú reagovať na tie otázky. Takto by sme to zorganizovali. Takýto zmiešaný postup, ak dovolíte. Takže Stefano a Daniel, prosím, reagujte stručne na otázky, ktoré tu odzneli a potom dostanú slovo dámy. Ďakujem, pán predseda. Prvá otázka pána Van Ordena. Ja osobne by som bol rád, keby NATO vyriešilo problém kolektívnej obrany. Bohužiaľ, vzhľadom na súčasnú situáciu, pokiaľ ide o hrozby, pokiaľ ide o ich identifikovanie, o ich zmeny, myslím si, že NATO zrejme nebude schopné zabezpečiť kolektívnu obranu, pretože sa vyvíja čoraz viac ako určitý rámec koalície ochotných. Bohužiaľ je to tak. A toto oslobuje solidaritu medzi spojencami. Sú tu samozrejme aj ďalšie dôvody, vnímanie hrozby. Keď sa na ňu pozriete, tak vidíte, že sú tu asi dve či tri skupiny spojencov s dvomi či tromi odlišnými vnímaniami hrozieb. Ja súhlasím s pánom Hamiltonom, že aliancia nie je zbytočná, ale nie je to aliancia toho typu ako počas studenej vojny a nemôže ani plniť rovnakú úlohu. Keď hovoríme o vojenských e, krokoch alebo o civilných krokoch, o účasti Európskej únie v NATO, tak e, toto je taká určité, také určité rozdelenie, ktoré je v, v kontraste s komplexným prístupom. Pani poslankyňa Gomeš. Áno. Ja si myslím, že by bolo dobré, keby Európania zvýšili svoje výdavky na obranu, nie oveľa, ale Vychádzali sme z situácie, kedy sme predpokladali, že asi 2% v priemere Európania dajú na obranu a teraz je to asi 1%, možno ešte menej. Takže ak sa máme adaptovať na novú situáciu, no už neviem, ako to bude s revíziou jadrovej stratégie či by toto umožnilo navýšiť prostriedky z Veľkej Británie a z Francúzska, aby to kompenzovalo zníženie na iných stranách. To je veľmi nepravdepodobný scenár. Podľa mňa však musíme prostriedky vydávať lepším spôsobom. Ako to dosiahnuť? Je potrebné odstrániť fragmentáciu výdavkov. Všetko sa deje teraz veľmi na národnej úrovni. Výdavky by mali byť organizované podľa línií, ktoré budú rozhodovať, bude rozhodovať niekoľko krajín, to bude niekoľko krajín a naozaj platí, že 4 či 5 krajín, 7 krajín predstavuje takmer celú sumu výdavkov na obranu Európskej únie. A toto je potrebné zohľadniť v plánovaní. Možno to nie je celkom pozitívny fakt. Ja by som bol rád, keby tu bol nejaký spoločný rozpočet, väčšia účasť na ňom. Toto by sa malo postupne vyvinúť, ale zatiaľ to bohužiaľ tak nie je. Takže nepredpokladám to. Zdieľanie informácií, áno, výmena informácií v Európskej únii, v NATO. Veľmi sa zatiaľ nezvláda a je to obrovský problém, keď sme z oči v oči krízam typu tej novej. A ešte jedna poznámka k pani Kopa. Článok 5. Mnohí si myslia, že tento by sa dalo rozšíriť alebo nanovo vykladať. Myslím si, že títo sa milia, pretože článok 5 Článok 5 bol veľmi zložitým kompromisom. Samozrejme, že je možné povedať, že teraz bude platiť nový výklad, nová interpretácia, ale právne sa to zmeniť dať nebude. Ak e, začneme otvárať článok 5, tak na to skončí a bude tu veľmi zložitý vzťah s USA. Podľa mňa by bolo oveľa lepšie začať s procesom politických a obranných konzultácií medzi Európskou úniou a USA. To s tým by sme mali začať, aby sme definovali, čo sú, čo sú priority pre Európsku úniu, pretože to zatiaľ nikto jasne nepomenoval. My tu máme aspoň dvoch aktérov, dve krajiny, ktoré sú veľmi dôležité a vnímanie Európskej únie a USA sa líši o týchto dvoch krajinách. Je to Rusko a Turecko. K tým ďalším poznámkam, ktoré tu odzneli, nemám veľmi čo doplniť. Áno, sú tu iné priority okrem obrany, ale ja som odborník na obranu, takže hovorím o obrane, o to ste ma aj požiadali. Je to otázka politickej rovnováhy, otázka politického rozhodnutia, čo dostane prioritu. Ja osobne si myslím, že je možné na jednej strane mať efektívnu obranu bez toho, že by sme nejako brzdili rozvoj, hospodársky rozvoj. To je môj názor. Ďakujem. A ja ďakujem článok 5 by mal ostať v nepozmenenej podobe. Je to otázka interpretácie. My sme to interpretovali po 11. septembri, ako keby to bolo napísané v 49 a umožnila sa tým tá aplikácia, tak prečo by sme nemali v tom naďalej aj pokračovať? Pán Van Orden, eh, k rokovaciemu poriadku ide len o ujasnenie, pán predseda. Eh, profesor Silvestri spomenul eh, ten komplexný prístup ako keby komplexný prístup eh, eh, nejakým spôsobom bol proti špecializácii úloh a ja si to nemyslím, musíme byť v tomto jasní. Nie je nič nové v tom komplexnom prístupe. Eh, hovorili sme tomu srdcia a mysle. Žiadny vojak nemôže vyhrať žiadny konflikt iba vojenskou cestou. Vojna je v podstate eh, rozšírením politiky a vojaci v podstate vytvárajú arénu pri ostatných. Problém je, že Európska únia chce oboje chce byť e, občianským civilným aktérom ako aj vojenskou veľmocou. A ja si myslím, že ambíciou EÚ je, že ambícia EÚ podkopáva e, záväzok e, spojencov uspieť v Afganistane, pretože sa tým nestoja tak, ako by mali. Čiže e, ten komplexný prístup e, znamená, že všetko je vlastne pod e, tou istou záštitou. Je potrebná úzká spolupráca medzi vojenskou kapacitou a občianskými kapacitami. Ďakujem, pán Hamilton. Súhlasím s tým a myslím, že to bolo veľmi užitočné ten ďalší bod, čo som tu videl, e, išlo o zmenu e, jadrovej doktríny. Ja si nemyslím, že je tu úsilie toto urobiť. Keď sa pozriete na nedávne stanoviská, tak e, išlo o pretrvávajúcu dôležitosť a ja si myslím, že čo sa týka odradzovania, tak je to rovnako dôležité ako pre európskych spojencov. A Takže išlo tu o susedskú politiku a keď sa pozriete na diskusiu o taktických e, jadrových zbraniach, ja si nemyslím, že je tu e, úsilie, aby e, sa tieto zbranie používali voči Európe. Keby to bol spoločný európsky postoj, že tieto zbranie nie sú nevyhnutné, tak Spojené štáty by ich pravdepodobne stiahli. E, takže e, išlo by tu o tie ruské zbranie, ktorých sú tisícky, ale nemyslím, že je tu európsky postoj k úlohe týchto zbraní a myslím, že to je dôležitejšia otázka. Eh, v Európe nepanuje konsenzus o potrebe týchto zbraní, to znamená, že ostávajú otázka eh, týkajúca sa článku 5 a eh, Európanov po druhej svetovej vojne pre, e, počas väčšiny 20. storočia storočia e, sa e, riadili európske armády spolu a po veľkých tragédiách začali pracovať spoločne Francúzi a Nemči toto je jeden z dôvodov, prečo vznikli tieto aliancie. Grécko a Turecko nie vždy um, boli uh, spolu, ale uh, táto aliancia uh, v podstate zabezpečuje nejakú spoločnú alianciu. Um, niekedy sa to často zapomína. Myslíte si, že spojenectva európskej solidarity je dosť, takže keby tam NATO nebolo, tak by ste boli zabezpečení o spoločnej európskej bezpečnosti a to poukazuje na úlohu, ktorú NATO stále hrá a aj pri ďalšom rozvoji Európskej únie. Takže ja som nepochopil eh, to, e, tú otázku o rozšírení článku 5 a o septembri, 11. septembri. New York City a Washington DC sú súčasťou e, priestoru NATO, sú súčasťou tak ako to bolo vždy definované, čiže tu nebol pokus to rozšíriť. E, je to jednoducho historická okolnosť. Momentálne prebieha diskusia o strategickom koncepte, či by sa mala rozšíriť definícia článku 5 a ja súhlasím, Myslím si, že toto, je, e, toto zachádza príliš ďaleko. Momentálne e, sa viac zameriavame na článok 4. Keď si, predstavíte, keď si prečítate článok e, správu Weissmana, e, ide tu o e, zlepšenie partnerstva. To znamená, že na to potrebuje kapacitu, aby spolupracovalo s ostatnými, ale e, v tom nie je moc úspešné. E, a, ale bude to musieť e, zlepšiť v budúcnosti. To znamená brať partnerstva vážne a realizovať konzultácie a e, priorizovať mechanizmy. Toto všetko e, je v rámci článku 4 Severoatlantickej zmluvy. To je vlastne, o tom vlastne je článok 4, čiže ak to niekoho zaujíma, pozrite sa na článok 4, pretože v Lisabonskom samite toto bude relevantná otázka, ale súhlasím s tým, že NATO dnes nie je postačujúce pre tie bezpečnostné výzvy, ktorým čelíme. Je to stále veľmi dôležité, ale je to neadekvátne, pretože nemá určité nástroje, ktoré sú potrebné. E, ja predkladám inú myšlienku s ďalšími kolegmi. Namiesto rozširovania článku 5 Eh, urobiť krok späť a eh, zvážiť eh, iné bezpečnostné otázky, spoločenské bezpečnostné otázky a možno, že tým dospejeme k iným záverom. Jediný záväzok, ktorý máme voči sebe je v rámci článku 5 Severoatlantickej zmluvy ako reakcia na ozbrojený útok. Tam sa to uvádza, ale tie otázky, o ktorých som hovoril, nie sú nevyhnutné, netýkajú sa ozbrojeného útoku, ale môžu byť skutočnejšie ako um, útok na nejaký štát. Čiže prečo nepovedať, že v prípade eh, ľudskej alebo prírodnej katastrofy eh, si budeme navzájom pomáhať. Prečo jednoducho si neurobiť navzájom tento prístup? prečo nemať e, transatlantický prístup solidarity, ktorý by doplňal e, e, rámec e, článku 5. To by bolo niečo iné. Tu by išlo o civilistov, o civilnú solidaritu. To je čosi, čo môžeme použiť hneď teraz e, e, v Mexickom zálive. Toto sú typy otázok, e, E, pri ktorých sme sa zaoberali, e, keď bol hurikán Katrina, keď sme si mysleli, že nepotrebujeme pomoc sveta, ale potrebovali sme. E, ja dúfam, že Európania takisto budú očakávať v pomoc Spojených štátoch pri takéto nejakej katastrofe. Bože chráň. Čiže myslíte trochu ďalej a myslíte na to, čo znamená vzťah USA-EU v bezpečnostných e, otázkach, e, pretože je tu e, určitá medzera v bezpečnostnej architektúre. Nie je to vybudované tak, ako by to mohlo byť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Teraz by som požiadal e, pani Marinaky a potom doktorku Arbatovú, aby e, prispeli do našej diskusie. E, čo sa týka reformy OBSE. E a potom e, začnem zoznam pánom Butikoferom a pánom Landperisom. Pani Marinaki, máte slovo na 10 minút. Pokúsim sa, čo bude v mojich silách. Je pre mňa veľkou úctou, že sa môžem zúčastniť tohto verejného vypočutia Európskeho parlamentu na tému, ktorá je prim ktorá je e, naozaj e, e, prioritná pre program OBSE. Ja sa pokúsim zdieľať s vami v stručnosti hlavné premisy našich skúseností pri spustení procesu Korfu, čo sa stalo značkou pre OBSE a odkazu predsedníctva Grécka. Takže Grécko nasledovalo rok e, mimoriadných zmien pre euroatlantickú bezpečnosť. Je historicky potvrdené, že krívy, krízy slúžia ako um, most pre vylepšenie a kríza 2008, ozbrojený konflikt v Gruzínsku uh, pozastavil uh, náš uh, Takisto to bolo 20. výročie konca studenej vojny. Toto výročie bolo možnosťou e, oslavovať ten pokrok, ktorý sme zaznamenali počas uplynulých 20 rokov, ale aj čas na reflexiu a prehodnotenie nášho súčasného stavu v európskej bezpečnostnej politike. Kríza v roku 2008 ujasnila, že kríza z kontinentu vybudovaná na univerzálnom princípe a bezpečnosti, ktorá bola vyjadrená vo finálnom akte Helsinky a v charte Paríža 1990 ešte nie je realitou pre Európu. Vízia je naďalej cieľom pre niektorých. Hlavný rozdiel medzi decembrom 2008 a decembrom 2009 je, že medzičasom všetkých 56 e, štátov OBSE potvrdili e, záväzok spolupráce sa účelom docielenia tejto vízie na základe e, aký OBSE a aby sme e, dovolte, aby som stručne spomenula citácia hlavných dokumentov, ktoré tvoria aký OBSE o európskej bezpečnosti. Dekalog OBSE Helsinky prepája stabilitu OBSE. Takisto to spočíva v e, zásadnom princípe, že bezpečnosti e, tak ako je to v charte 1990 v Paríži a bezpečnosť e, je prepojená s bezpečnosťami všetkých ostatných. V 99. charta Európskej bezpečnosti, ktorá bola prijatá na samite OBSF v Istambule, tu členské štáty vyhlásili svoju, svoj záväzok, že sa budú budovať vzťahy v súlade s konceptom spoločnej e, bezpečnostnej politiky e, na základe e, rovného partnerstva, solidarity a transparentnosti bezpečnosť každého zúčastneného štátu je prepojená žiadame, aby ste hovorili trochu pomalšie, pretože tlmočníci majú problém tlmočiť. Takže ľudské, politické, ekonomické a e, bezpečnostné a e, vojenské politiky. Potom 94 e, etický kódex vojenských aspektov neposilnia bezpečnosť bezpečnosti iných štátov všetkých 56 členských štátov dodržalo tento záväzok. Obávam sa, že nie. Počas uplynulých 20 rokov väčšina týchto záväzkov bola porušená alebo zle interpretovaná alebo aplikovaná selektívne. Z toho dôvodu e, by nemalo byť prekvapujúce, že e, v januári 2009, keď Grécko e, prebralo predsedníctvo, takmer každý bod na európskej bezpečnostnej agende bol sporný E, etnické spory a e, nevyrovnané hraničné e, spory na Južnom Kaukaze, v východnej úrove a západnom Balkáne. Základná štruktúra Európy, režim Sirefi, bol pozastavený na takmer 2,5 roka. Nezabúdajme, že CFI je e, hlavným pilierom európskej bezpečnosti. Je to režim, ktorý uľahčuje e, e, zničenie viac ako 60 tisíc kusov vojenských, vojenského zariadenia Ďalej e, napätie podkopávalo solidaritu pri e, globálnych bezpečnostných e, otázkach. E, bezpečnosť e, e, bola e, na konci a museli sme podniknúť kr- potrebné kroky. V roku 2008 prezident Medvedev v Rusku vyzval e, k e, bezpečnostnému dialogu, ktorý má zlepšiť e, bezpečnostné mechanizmy. Ak Rusko spravodlivo alebo nespravodlivo sa dostáva do tohto systému, tak je to závažný problém nielen pre Rusko, ale pre všetkých členov OBSE duch e, e, teda predseda Sarkozy sformuloval potrebu nového e, prístupu pre bezpečnosť a v podstate tvoril inšpiráciu pre všetky štáty OBSE, aby investovali čas a úsilie za účelom definície dôvodov, ktoré spôsobili pokles dôvery a dôveryhodnosti e, v tejto oblasti. Grécke predsedníctvo bolo presvedčené, že tieto výzvy by sa mali využiť ako odrazový mostík na nápravu situácie. Takisto sme presvedčení, že otvorený, úprimný a autentický dialog e, bol potrebný e, pre ďalšie výzvy bezpečnosti v regióne OBSE fázy Korfu procesu. Od Helsinky po Korfu. Prvá výmena informácií sa uskutočnila v decembri 2008 na obede ministrov zahraničia v rámci e, ministerského zasadnutia v Helsinkách. Tu e, zaznelo viac otázok ako odpovedí. O 6 mesiacov na to a po extenzívnych konzultáciách vo Viedni 56 ministrov sa opäť zišlo v júni 2009 v Korfu, kde sa dohodli na potrebe preskúmať spoločne výzvy bezpečnosti v Európe a bezpečnosti Európy e, v duchu partnerstva a na základe OBSE, aký, čo bolo potvrdené na základe spoločných e, e, usmernení prebehli konzultácie na posúdenie súčasnej situácie v rámci dimenzií a prioritných hrozieb e, pre našu európsku bezpečnosť. Počas týchto zasadnutí Korfu proces e, už začal docielovať prvé výsledky vzájomný rešpekt, e, ochota navzájom sa počúvať, lepšie pochopenie a postupné rozširovanie partnerstva ale eh, mm, v podstate sa vybudovala cesta pre eh, politické prehlásenie Korfu a pre politické rozhodnutie Korfu v Aténach. Takže proces Korfu, ktorý začal ako iniciatíva predsedov, sa stal eh, spoločným produktom všetkých 56 zúčastnených štátov toto by nebolo skompletizované nebyť parlamentného zhromaždenia a z toho dôvodu e, na ministerskom zasadnutí v Atenách ministri sa dohodli vyzvať e, e, stredomorských partnerov, aby prispeli k rozprávám v Korfu. Z Aténa a do Almaty v Kazachstane Grécko je vďačné predsedníctvu Kazachstanu za zlepšenie schopností vo všetkých oblastiach, kde boli identifikované nedostatky e, a toto bude predmetom ďalšieho skúmania, čo je ešte dôležitejšie. Prostredníctvom dialógu a výmeny e, informácií sa prehlbuje pochopenie a e, hodnotou, tohto, hodnota tohto procesu spočíva v samotnom procese. Nezabúdajme, že v rámci helsínskeho procesu pred 25 rokmi viac ako 4600 návrhov bolo predložených a bolo predmetom diskusie ešte pred eh, tým, než bol prijatý finálny akt v Helsinkách. A na základe tejto výmeny informácií eh, helsínsky duch vlastne vznikol a viedol k reunifikácii nášho kontinentu, k znovu spojeniu nášho kontinentu. E, ďalej chceme rozširovať, e, chceme rozširovať dôveru. Toto všetko si vyžaduje čas E, vyriešenie európskych problémov si vyžaduje viac ako len pozitívnu atmosféru. Z toho dôvodu by sme sa mali e, zameriavať ambiciozne a pragmaticky na výsledky a hľadať konkrétne výsledky, hoci to potrvá dlhšie, než sme pôvodne očakávali Berúc toto do úvahy, ministri e, e, na neformálnej ministerskej rade v Almaty 16. a 17. júla by mali poskytnúť politické usmernenia pre ďalšie posilňovanie procesu, zameriavajúc sa a zlepšujúc úroveň ambícií v Almaty a takisto v rámci prípravy samitu v Astana. Sme presvedčení, že samit v Astana e, by nemal e, predstavovať koniec cesty. Nachádzame sa iba na začiatku, na, koncu, na konci začiatku tohto procesu. Podľa nás je dôležité zachovať konštruktívneho ducha Korfu, aby sme boli schopní propagovať naše strategické ciele e, pri kľúčových záležitostiach, zabezpečujúc e, bezpečnostný e, koncept. V tomto duchu strategická vízia sa stretáva s podporou posilnenej a modernizovanej bezpečnostnej komunity od Vancouveru po Vladivostok, kde nik sa necíti byť vynechaný alebo ohrozovaný a kde použitie sily už e, nepredstavuje opciu. Dámy a páni, Otázka, ktorá sa často objavuje, je, prečo dialog o európskej bezpečnosti mal prebiehať e, v rámci OBSE a nie na inom fóre. E, poviem dva dôvody. Poprvé, e, tento OBSE pokrýva veľkú časť južnej hemisféry a po druhé, ten koncept je jasný a viditeľný. Tento prístup k bezpečnosti nie je len značkou OBSE, ale aj najrozšírenejší bezpečnostný koncept. Ide o oveľa viac len ako len o rovnováhu vojenských síl, a e, hlavné e, korene krízy sú ekonomické, či už sú ekonomické, environmentálne alebo humanitné, by mali byť riešenie e, na základe vojenskej transparentnosti a opatrení, ktoré budú budovať dôveru. Bezpečnosť je nerozdeliteľná a Členské krajiny to revitalizovali tým, že prijali politické deklaráciu minulý e, december. Je to proces e, z Korfu, ktorý má posilniť spoluprácu od Vancouveru od, do, po Vladivostok. A už končím, pán predseda. Proces e, z Korfu je riadený rovnakými hodnotami akými sa riadi EÚ, čiže bezpečnosť, ľudská dôstojnosť a tak ďalej. Takže nie je náhodou, že to bolo spustené členskou krajinou EÚ a aktívne to podporuje ďalšie členské krajiny. Je to proces, ktorý sleduje spoločnú víziu pre náš svetadiel a odzrkadluje zásadné e, jadrové hodnoty, o ktorých sa nediskutuje. Takže je to naša vlastná odpoveď na bezpečnostné výzby v 21. storočí. Grécko je pyšné na to, že malo historickú príležitosť prispieť k spoločnému úsiliu a že v roku 2009 predstavujeme spoločné hodnoty a vízie. Ďakujem pekne a teraz doktorka Arbatová, nech sa páči. Uh, thank you very much. Ďakujem pekne za pozvanie na toto vypočutie a za možnosť e, povedať, aký je názor Ruska v tejto dôležitej oblasti pre medzinárodné vzťahy. Je symbolické pre mňa, že sa to koná 22. júna. Mne to pripomína aj ostatným najväčšiu tragédiu v dejinách Ruska a taktiež heroický výkon sovietského e, ľudu a to sa nedá nejako e, zmenšiť e, totalitnou povahou režimu Stalina. Ja sa zameriam na tri otázky. Európska bezpečnostná architektúra, potrebujeme ju? Po druhé, ruská iniciatíva čo je jej jadro. A potom tá pretrvávajúca otázka, čo treba spraviť. Nedávno som bola na konferencii o vzťahoch EU-Rusko a jeden môj európsky kolega povedal, prečo by sme mali zmeniť existujúci bezpečnostný systém, ak môžeme zaručiť našu bezpečnosť bez Ruska nemôžeme to spraviť proti Rusku, ale môžeme to spraviť bez Ruska. A ja som namietala nasledovné. Poprvé, európska bezpečnosť sa nemôže obmedziť na EÚ a NATO. Hranice hrozby sú nadnárodné, je to dobre známe a Rusko je potrebné na to, aby bolo možné tieto e, hrozby zvládnuť, keďže a po druhé, keďže Rusko je na rovnakom svetadieli ako EÚ a NATO a e, tu je najväčší hospodársky a vojenský potenciál, tak opäť bez e, Ruska e, to bude vždy vnímané ako proti Rusku. Rusko bolo ah, hlavné hlavnou, hlavnou hnacou silou pri rozpade ZSSR a zatiaľ ešte nebola úplne vyriešená otázka následníctva. Ale nič z toho, čo sa predpovedalo, sa nestalo po studenej vojne. Po páde Západ mal pocit, že už nie je potrebné nič meniť. Bipolárny systém bol veľmi primitívny, ale splňal svoj cieľ. Studená vojna sa skončila pred 20 rokmi a nové bezpečnostné rozby sa vynorili, ale keď sa pozrieme na existen- existujúcu bezpečnostnú štruktúru, tak e, sú to ešte stále staré e, úlomky, ktoré nie sú e, prispôsobené na nové bezpečnostné výzvy. E, dve, dva konflikty čelili dvom krízam 99. a v 2008. v Zakaukasku. A svedčí to o tom, že žiadna z existujúcich organizácií, ktorá sa má zaoberať takýmito konfliktami, e, nebola schopná vyrovnať sa s prvou závažnou krízou OSN a OBSE boli paralizované a na to je skôr súčasťou problému ako riešenia. Mm, pramení to v studenej vojne, potom je tu e, zemepisná expanzia na východ. A to je hlavná súčasť bezpečnostných problémov vo vzťahoch Rusko-Západ. Tak ako to povedal jeden z nemeckých kolegov, NATO je eh, bipolárna myšlienka v postbipolárnom prostredí. A jediná inštitúcia, ktorá dvakrát eh, pôsobila ako sprostredkovateľ medzi Ruskom, USA a NATO, bola práve EÚ a to nie je práve bezpečnostná organizácia. A teraz k Medvedevovej iniciatíve. Šok zakaukazkej krízy a hrozba zopakovania v postsovietských krajinách e, bolo na základe alebo na začiatku tejto iniciatívy Medvedeva prijatie Eh, privítanie tejto iniciatívy bolo dosť skeptické. Politickí analytici povedali, že je to niečo ako iniciatíva Gorbačeva o spoločnom európskom dome. Ostatní hovorili, že návrh Medvedeva bol mal za cieľ eh, rozdeliť Európanov a Američanov, ale podstate návrh Medvedeva by mal byť videný ako odkaz, že existujúca bezpečnostná architektúra nefunguje, je zastaralá. A teda, že je tu naozaj potreba eh, hlbokej revízie. O rok neskôr je tu iniciatíva v potobe návrhu zmluvy pre európsku bezpečnosť Viete, aká je e, podstata, takže to nebudem opakovať. E, vypichnem niekoľko bodov. Zmluva by mala byť e, právne závesná, Je určená všetkým členom euroatlantickej oblasti od Vancouveru po Vladimostok. Taktiež sa tam hovorí o ustanoveniach podobných článkom zmluvy aliancie. Ale návrh ešte nie je dostatočne právne záväzný, keďže tam chýbajú definície a taktiež implementačné mechanizmy. Tento dokument hovorí o hard security a pritom hrozby sú skôr novej povahy. Nech už je akýkoľvek e, právny základ, myslím, že to odzrkadluje reality, ktoré netreba ignorovať. Poprvé, hard security je stále dôležitá pre Rusko a bez výrazných zmien je, to bude ďalej zdrojom konfliktov v Európe. To, že Rusko trvá na právnej záväznosti, pôvod, má pôvod v zlej skúsenosti s čiste politickými pokusmi ako NATO po zjednotení Nemecka. Ale tento návrh môže obmedziť Rusko viac akúkoľvek ktorú inú krajinu. Ak by sa niekto... E, ťažko si je e, predstaviť, že by sa niekto obrátil o pomoc na Rusko. je to jedna zo zložiek pre širší dialog v snahe e, posilniť e, politiky bezpečnosti tak v rámci NATO ako Ruska. A čo sa týka e, pokusu Ruska rozdeliť euroatlantických spojencov, ja si myslím, že to nikdy nedo, nikto nedosiahne, pokiaľ nebudú zásadné problémy medzi Európou a USA a paradoxne je to práve Obamová administratíva, ktorá e, poukázala na e, hĺbku týchto zásadných rozdielov, pretože už nie je možné to zvaliť na Bushovú administratívnu. Čo treba spraviť? Viete, že Rusko aj Západ sa dohodli, že nebudú vytvorené nové inštitúcie a že nebudú ničené e, existujúce. Takže ako by sme mali obnoviť existujúci bezpečnostný systém? Ja si myslím, že optimálne e, riešenie spočíva v prerozdelení e, starých funkcií a úloh v rámci existujúcich štruktúr. Základ hospodárskej bezpečnosti by mal spočívať v spolupráci medzi EÚ, Rusko, e, Ukrajinou, ostatnými bývalými sovietskými krajinami a Tureckom. E, spoločná energetická bezpečnostná stratégia a taktiež e, ruské pokusy o modernizáciu riešenie konfliktov a e, ostraňovanie extrémistických e, hnutí. To môže byť zabezpečené vďaka spolupráci EÚ, Ruska a ďalších relevantných krajín. E, jednotky rýchleho nasadenia a agentúry na monitorovanie arbitráže to by bolo taktiež potrebné. Okrem toho by bolo naozaj vhodné podporovať integráciu obraných systémov Treba sa taktiež zamerať na boj proti organizovanému zločinu. E, vonkajšia bezpečnosť, e, šírenie zbraní e, hromadného ničenia a tak ďalej. To treba zabezpečiť tým, že budú riešené bezpečnostné problémy aj napríklad v Afganistane, Pakistane a tak ďalej a humanitárne aspekty bezpečnosti, ľudské práva, vzdelávanie, to sa dá zabezpečiť spoluprácou medzi OBSE, Radou Európy a Európskou úniou. Je jasné, že po Lisabonskej zmluvy, zmluve EÚ je nový kľúčový hráč, pokiaľ ide o európsku bezpečnosť. Európska bezpečnosť bude čím ďalej tým viac európskou záležitosťou. Budúca úloha EÚ v medzinárodných vzťahoch bude závisieť od jej schopnosti vyrovnať sa s hrozbami pre európsku integráciu a pôjde o to vybudovať aj nové normy a interakcie s partnermi a teda aj s Ruskom, s najväčším najbližším partnerom. Čo sa týka NATO, e, misia NATO by mala byť e, zameraná na bezpečnosť v euroatlantickom priestore a ja si myslím, že toto by položilo nový základ aj pre e, bipolárny atlantizmus. Thank you very much. Now, Mr. Butikofer, please. Teraz má slovo pán Butikofer. Ďakujem, pán predseda nadviažem na to, čo povedala pani Arbatová. Be, povedala bez Ruska znamená proti Rusku. Nuž, neviem, či takýto druh logiky bude pre nás nápomocný, ale nik, nás, nik z nás nehovorí, e, že budeme postupovať bez Ruska, ale s Ruskom neznamená podľa ruského konceptu. Pani doktorka Arpatova, som vám vlačný, vďačný že ste poukázali na to, že e, tá iniciatíva, o ktorej ste hovorili, e, zahrania to, že NATO je vlastne ten samotný problém. Myslím, že to je nápomocné pri vyjasnení viacerých diskusí. Mám aj otázku na pána profesora Silvestriho. Ak som vás správne pochopil, tak ste povedali, že úlohou NATO zorganizovať kolektívnu obranu je keď sa na to pozrieme veľmi striktne, e, teda táto sa stále viac pochybňuje, pretože na základe stratégie Coalition of the Willing sa tento princíp vlastne podkopáva. Ak som vás správne povedal, ak je takáto analýza, tak e, sa pýtam, kde vidíte vy úlohu kolektívnej obrany, alebo je táto úloha už nadbytočná. A potom mám ešte otázky na pána Hamiltona som rád, že ste zaradili úlohu Európskej únie ako jeden z troch pilierov. Tieto piliery e, si často prekážajú. A k tomu mám tri otázky. Poprvé, možno som to prepočul, ale Európska únia ako jeden z týchto troch európskych pilierov zohráva aj úlohu v oblasti hard security z praktického hľadiska e, zohrávame takúto úlohu z Atalanta. Je to len výnimka, e, nejaká okluka, niečo, čo sa vlastne nemalo stať, alebo e, tu spočíva logika, ktorú možno popísať. Druhá otázka. Ak, ako povedal Van Orden, existuje niečo ako rozloženie úloh medzi jednotlivými inštitúciami, úloha integrácie týchto jednotlivých týchto jednotlivých príspevkov. Ako sa toto koordinuje? Ja v tom, čo povedala Medlin Albright a jej skupina, eh, povedala, vidím určitú tendenciu eh, EUizácie eh, e NATO a pýtam sa, či toto takisto nie je eh, určitá forma nezmyselnej duplikácie a či sa tým vlastne nevyjadruje, že sa rozloženie práce neakceptuje, ale NATO eh, vlastne si nárokuje na to, že je zodpovedné za všetko. A posledná otázka, čo sa týka bezpečnostno-politickej úlohy EÚ. Som z Washingtonu hm, hm, hm, zachytil veľmi rozdielne signály E, keď, keď si e, prečítam e, vyjadrenie Bidena v Herald Tribune, tu sa EÚ e, vôbec e, nespomína v, v nadpise Future of European Security. Teraz to bolo inak popísané. Sú tu rozličné stanoviská vo Washingtone, alebo ešte neviete, čo chcete. Hillary Clinton v Paríži e, reprezentovala skôr stanovisko Bidena alebo je potrebné ešte toto nejakým spôsobom si vydiskutovať. Ďakujem, pán Lansbergis. Thank you, Mr. Chairman. <clears throat> My... Ďakujem, pán predseda. Moja otázka je adresovaná profesorom Silvestrinimu a Hamiltonovi z bývalého života si spomínam, že ruský Jelcin v roku 1993 prišiel s nápadom celoeurópskej zmluvy o bezpečnosti, čo malo nahradiť NATO. Ale toto bolo zastarané rovnako ako Varšavská zmluva. Konsolidácia európskych štátov, Európska únia, a spolupráca s Ruskom. Toto mal byť koncept e, VETA, nič bez Ruska. A toto bola nová politická agenda pre Európu. Mala byť. Alebo potom Európa ako uzavretý kontinent – ohradený konflikt, kontinent e, oddelený od e, svojich transatlantických partnerov. Ale my už v Európe nie sme takí naivní a už troška to Rusko poznáme. Pozrime sa na Balkán. Taký určitý pancier okolo Ruska pomohol zachrániť Balkán, ale koncept s Ruskom alebo bez Ruska teda že bez Ruska nič nejde, toto stále bude Moskva paranoj, paranoidne uh, alebo tam niečo bez Ruska, akákoľvek tie bez Ruska, toto bude Rusko, Moskva vždy paranoidne interpretovať ako útok proti seba. Pozrite sa na Karabach, pozrite sa na Osecko, určité časti Azerbajdžanu. E, toto by pre Cármensko nebolo dostalo do svojho územia bez spolupráce s Ruskom, bez počinenia Ruska. Takže ako je to s novým prezidentom Medvedevom? Ako je to s tou európskou bezpečnosťou? Keď sa pozriete na tie vynikajúce príklady na Kaukaze, je to nejaká novinka? Máme o tom hovoriť pod Máme o tom hovoriť ako o niečom novom, alebo sú tam určité paralely z minulosti. Ak sú tam nejaké rozdiely, tak nám povedzte, ktoré to sú. Ďakujem pekne. Ešte tu mám dvoch ďalších rečníkov. Sú to teda tí, ktorí sa už v prvom kole, pani Gomeš a pani Lusing. Takže vás poprosím obe, aby aby vás poprosím, e, tieto otázky už nebudeme klásť, nechajme radšej čas, čas e, rečníkom na reakciu. Pán Brok už prichádza na ďalší bod programu. Takže ďalšie otázky už nepríjmeme. Panelisti budú reagovať, potom to uzavrieme a pôjdeme k ďalšiemu bodu programu. Takže pán Filvestri a potom pán Hamilton. 30 Okay. Dobre, dobre. Ak to zvládnete za 30 sekúnd, aj vám dám slovo aj pani Lözing, ak sa usadí na miesto. Ak zvládnete časový limit 30 sekúnd, nech sa páči, máte tú možnosť. Takže pani Gomež na tých 30 sekúnd. Pani Marináky, súhlasíte s pánom Hamiltonom, že namiesto misie EÚ v Gruzínsku by mohla, bola, bola mohla vyslať misiu OBSE. A z toho, čo povedala pani Arbatová, z toho som vypo, vyrozumela, že ona si to nemyslí. Podľa nej bolo OBSE paralizované. A ešte ďalšia skrana pani Abatovu myslíte si, že takáto neochoda z európskej strany vstupovať do nových architektúr bezpečnosti navrhovaných Rúskom, nesúvisí to náhodou s tým, že je tu určité podozrenie, či Rusko je skutočne demokratická krajina s tými autokratickými praktikami eh, v Čečensku v Rusku ako takom alebo na Kaukaze. Ďakujem pekne. Teraz pani Lozing. Áno, stále sa hovorí nie bez Ruska. Na tomto pozadí mám otázku, či to nie je trošku problematické, keď sa v NATO v stratégii 2020 síce hovorí, že sa snažíme na o priateľský vzťah s Ruskom, ale zároveň sa tam zdôrazňuje, že e, sa musíme chrániť pred možnosťou, že by sa Rusko vyvinulo nepriateľským spôsobom. A ešte na záver, myslím si, že bezpečnostný systém musí chrániť legitímne bezpečnostné záujmy všetkých zúčastnených. To je predpoklad existencie takéhoto systému. A ja si myslím, že dokument NATO 2020 to nerobí, potvrdzuje otvorené dvere Ukrajine a Gruzínsku a rúským návrhom pre e, ruské e, návrhy bezpečnostnej zmluvy. Tieto sa jednoznačne zamietajú. Takže problém je tu takáto nezhoda, takýto rozpor a mňa by zaujímal váš názor na to. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda, teraz má slovo pán Silvestri, potom pani Marináky, potom pani Arbatová. Pán Butikofer, ja som povedal, že na to poskytuje teraz menej bezpečnosti, než to bolo v minulosti. To ale neznamená, že iné inštitúcie poskytnú kolektívnu obranu. Bohužiaľ došlo k oslabeniu kolektívnej obrany. Čo teda je potrebné v Európe? ak máme pocit, že vzniká nová hrozba, ktorá by si vyžiadala kolektívnu obranu, v takomto prípade je dobre mať e, USA bok po boku, aby USA prispelo a aby nejakým spôsobom kompenzovalo nedostatok sily Európskej únie v oblasti kolektívnej obrany. Takže my sa musíme vedieť spolahnúť na USA, že budú stať pri nás, keď ich budeme potrebovať. A toto momentálne nie je také 100% ako v minulosti. Ja si nemyslím, že by Európania zničili NATO. Jediná krajina, ktorá môže zničiť NATO je USA. A USA no, zničiť e, povedzme znížiť úlohu NATO, to môžu iba USA, pretože NATO nebude poskytovať také služby, aké USA budú od neho požadovať, od neho požadujú. Takže nie je našou úlohou nejako diskutovať o zmenách na to, ale musíme lepšie chápať Američania a Európania, v našom prípade Európania, budú lepšie zastúpení Európskou úniou eh, v otázkach, ktoré kladie USA. teda aké sú záujmy USA, na čo by malo slúžiť na to do budúcna. Otázka Jelcinovho návrhu z roku 1993 a tá všeobecná diskusia o Rusku. Podľa mňa Rusko samo nevie, čo chce. Ak som správne pochopila, pochopil posledný dokument o vojenskej stratégii z dielne Rusov. Na ministerstve obrany to vzniklo a oni teda predpokladajú za najväčšiu hrozbu pre Rusko stále NATO. Pokladajú stále NATO. Takže je jasné, že ak hlavnou hrozbou je stále NATO, vnímanou hrozbou, hoci to nie je momentálna hrozba, bezprostredná hrozba, tak v takom prípade bude zložité vypracovať spoločný dokument v oblasti bezpečnosti. Toto je podľa mňa problém, ktorý bude mať Rusko. Ja si nemyslím, že by sme sa mali báť nejaké rúskej dominácie v Európe, Európskej únii, v západnej Európe. Skôr platí opak, že Rusko sa bojí hospodárskej alebo kultúrnej dominácie v Rusku zo strany západu. A platí, že my nemáme jasnú definíciu na strane Ruska, ako si oni predstavujú svoju bezpečnosť, čo vlastne ich bezpečnosť je, takúto definíciu by sme potrebovali. Ďakujem. Ďakujem pán Butikofer. Sa pýtal, položil viacero otázok. Prvá hard security, tvrdá bezpečnosť. Balkán, neviem, sa to volá hard security, ale e, Rusko tam smeruje, to bola určitá tranzícia, na to preberala časť túto úloh, ale teraz je to rámec Európskej únie. USA to podporovali, e, vysielali sa úradníci USA pod e, velením Európskej únie. Takže my sme mali obrovskú mieru podpory zo strany USA. To, že je to teologická debata, ste spomínali, ale sú to tie isté krajiny, sú to tie isté ozbrojené sily, ktoré e, zasadajú v inom meste, v inej konštelácii. Toto je ten problém. Nejde o to, že by to bolo nejako NATO versus Európska únia. Ide o to, čo chceme robiť spoločne, čo musíme robiť spoločne, aby sme dostali bezpečnostným výzvam a aké kapacity na to máme. Tá stará debata v 90. rokoch, tam bol taký pocit, ako by niektorá z týchto inštitúcií mala mať prioritu v kríze. Pôjde prvé NATO alebo EÚ? Ale teraz mám pocit, že tu máme iné konkrétnejšie otázky. Tá stará debata už nedáva zmysel. Tá bola vyriešená dohodou Berlin Plus teda, že NATO má pomáhať Európskej únii určitými aktívami, určitým vybavením. To je tá teologická otázka, príklady konkrétnej činnosti Kongo a tak ďalej. Európska únia ako taká nemá potrebné kapacity na zvládanie týchto misií, takže sú to Američania, ktorí sú tam vysielaní. Je tam problém s tou kapacitou. Takže sú to tie isté ozbrojené síly a rozhodnutím vždy je, má to robiť NATO, alebo to nebude robiť NATO, bude to robiť EÚ, ale bude mať prístup k vybaveniu NATO. Alebo to robia obe inštitúcie v spolupráci, tak ako napríklad na Balkáne alebo v Afganistane. Alebo to nebude robiť ani jedna. A bude to znova tá koalícia ochotných. To sú národné štáty, a oni sa rozhodujú, ako chcú riešiť bezpečnostné hrozby spoločne, akým spôsobom. Niektorí hovoria, že potrebujeme zvrátiť Berlin Plus teraz, pretože NATO v civilnej oblasti e, nerobí toľko, koľko Európska únia. Takže tam napríklad NATO potrebuje vybavenie Európskej únie, podporu Európskej únie v civilných operáciách. A ešte vaša posledná otázka sa týkala tie tých rôznych názorov na, strane, na druhej strane Atlantiku k aktivitám EÚ. Pani Clinton povedala, že pokiaľ ide o debatu NATO EÚ, že chce, aby EÚ bolo skutočným rovnocenným partnerom, reakcia na krízy, e, civilné operácie. Pán Herbs, e, vyslanec, bol v Bruseli viackrát a snažil sa vytvoriť e, určité kontakty v spolupráci s Európskou úniou. Takže my máme zoznam krajín, aj EÚ, aj e, USA, zoznam krajín, ktoré sú rizikové a my si nevymieňame tieto zoznamy. Každý si vedieme svoj vlastný, prečo to nerobíme, prečo si nevymieňame aj personál, napríklad e, civilný a vojenský personál. Pani Ashton to má teraz na starosti v EÚ a USA požiadalo takéto výmeny a Európska únia to odmietla, takže to neznamená, že sa USA nesnažia nadviazať spoluprácu. Pokiaľ ide o prístup USA k Európskej e, únii, Často sú tie názorové rozdiely vychádzajú z toho, že aj v samotnej EÚ sú tie prístupy rôzne. Napríklad Lisabonská zmluva je veľmi dobrým príkladom toho, čo USA nechápe. V USA e, ľudia majú pocit, že to veci zhoršilo, že to zhoršilo našu spoluprácu, lebo to vnieslo ďalší zmezok do našich vzťahov. 8 rokov nám tvrdili, že tam bude jedno telefónne číslo, na ktoré bude treba zavolať, ale výsledkom je len chaos. Takže Američania nechápu Európsku úniu. Je to skrátka niečo, čo mu poriadne nerozumieme a snažíme sa to pochopiť. Takže z toho vyplýva tá ambivalentnosť v USA. Ďakujem pekne. Teraz pani Marinaky, nech sa páči, a potom pani Arbatová. Naozaj stručne poprosím. Ďakujem pekne, ja sa pokúsim byť čo možno najstručnejšia. Áno, keď sa obzrieme späť, tak aj tí, čo podporovali to uzavretie, týchto teraz mrzí, sú tu určité snahy na obnovu. Trvalo to chvíľočku, pokiaľ e, ide o sily priamo v teréne, že dve inštitúcie sú lepšie ako jedna. Taká je vzájomná kontrola, spolupráca. Takže boli tam snahy o vybudovanie demokratických inštitúcií v Gruzínsku. E, toto bola súčasť aktivít OBSE. Takže ponaučili sme sa z toho. Uzavreli sme to a po tom, čo sme to uzavreli, e, by bolo ťažké to znova obnoviť. My sme vyslali na 6 mesiacov personál, nevzdávali sme sa, ale uvedomili sme sa, že, boj, uvedomili sme, že bojujeme proti veterným, veterným mlynom, takže sme 5. júna to celé uzavreli. Dúfam, že to dopadne dobre. Ďakujem pekne, pani Arbatová. K NATO, ak dovolíte, popravím Stefana pokiaľ ide o vojenskú doktrínu Ruska, tam sa Európska únia nedefinuje ako hrozba, ale ako riziko. Nejde o politickú expanziu, eh, NATO, pardon, nie obskúru, ale ide o NATO. A myslím si, že kritická pozícia Ruska by nikdy nebola vznikla, keby na to pri závere bipolarity bolo uzavrelo svoje interné domáce reformy, keby bolo našlo svoju postbipolárnu identitu. Nemôžete byť dva v jednom, trošku vojenský, trošku nová bezpečnosť, inštitúcia novej bezpečnosti v Rusku, E, skrátka neplatí byť trochu tehotný, buď alebo. Pokiaľ ide o tie dve krízy, tieto vznikli vzhľadom na miestný vývoj. Ale iste chápete, že hlavným dôvodom konfliktov medzi Ruskom a NATO bola natoizácia európskej bezpečnosti. A aj kaukazská kríza bola o vzťahoch Rusko-NATO. Vnímajme to prosím takto. Všetko týkajúce sa OBSE. Rusko po skončení studenej vojny bolo plné entuziasmu, pokiaľ ide o novú úlohu OBSE, ale bohužiaľ Západ nemal absolútne záujem, nemal záujem o transformáciu OBSE. Postkomunistický mier bol rozdelený medzi dve inštitúcie. NATO dostalo strednú a východnú Európu a OBSE malo v kompetencii e, bývalé štáty Sovietskeho zväzu. OBSE je dôležitým medzinárodným fórom, pre širokú politickú debatu v euroatlantickej oblasti, ale OBSE ako také svoj je zameranie presunulo od tradičných misií k východu na východ od Viedne a na humanitárne otázky. Takže podľa môjho názoru je mimoriadne zložité OBSE nejako pretransformovať v postbipolárnom svete na inštitúciu typu New Security. Áno, ak by tu bola reforma, možno by sa to dalo, ale bola by to úplne nová inštitúcia. Pokiaľ ide o vzťahy EU-Rusko, medzi Ruskom a Európskou úniou je potrebná dôvera po kolapse, po pade SSR, naše očakávania boli veľmi vysoké. Myslím, že na oboch stranách boli vysoké očakávania. Uh, Európska únia si myslela, že zo dňa na deň sa z Ruska stane prekvitajúca demokracia. Rusko dúfalo, že Európska únia pomôže Rusku nájsť po bipolárnej Európe náležité miesto a tieto očakávania sa nenaplnili. Len vám chcem pripomenúť, že 90. roky snáď sa často poukazuje, poukazuje ako na najpozitívnejšie vo vzťahoch Rusko, Západ, ale rozhodnutie o rozširovaní NATO bolo prijaté počas Jelcinovho Ruska v 90. rokoch. Prečo, keď tá atmosféra bola taká pozitívna pre rozvoj vzťahov NATO-Rusko? A toto pokazilo imič Európskej únie, pretože my sme chápali členstvo v NATO, ako napríklad podmienku vstupu do Európskej únie pre postkomunistické štáty Európskej únie. Najskôr musíte byť členmi NATO a až potom sa môžete stať členmi Európskej únie. Takže aj tu vidíte, že NATO zohralo veľmi dôležitú a to negatívnu úlohu. Partnerstvo pre modernizáciu môže predstavovať nový základ našich vzťahov Ekonomická modernizácia by mala ísť ruka v ruke s tou politickou. Ak chceme priame zahraničné investície, mali by sme vytvoriť pozitívny pozitívne interné prostredie pre takéto investície a na to je potrebná postupná demokratizácia našej krajiny. Ďakujem pekne. Budem <clears throat> veľmi stručný a Poprvé, e, pán Brok, pán Zarius Volsky a ďalší, ktorí chceli hovoriť o externých akciách, chcem povedať, že sme nevinní, pretože my sme začali túto diskusiu s polhodinovým omeškaním, čiže my nemeškáme. Chcel by som povedať len toľko, e, že som počul názory e, o správe skupiny Madeleine Albright. Táto správa nevyrieši všetky problémy, to je nemožné a sme si istí, že to je iba začiatok diskusí. A ja by som chcel povedať, že by sme mali pokračovať, my, Európsky parlament, by sme mali pokračovať v tejto diskusii, vrátane expertov a vrátane členov národných parlamentov A tu chcem povedať, ďakujem našim rečníkom, našim expertom. Určite to nie je naša posledná diskusia. Ďakujem veľmi pekne. So, uh, Ďakujeme vám všetkým. Ďakujeme našim hostom. A teraz prejdeme k poslednému bodu na dnešnom programe to je e, vonkajšia služba, externá služba a chcem povedať, že 21. júna v pondelok v Madride pán Brok spoločne s pánom Ferhomštatom a s pánom Gualtierim sa zapojili e, na zasadnutí s predsedníctvom rady a vysokým spolnomocnencom o externej akčnej službe. Vyústilo to do celkovej politickej dohody o budúcnosti služby a o podmienkach, eh, eh, ktoré to stanovujú. A teraz by som vyzval pána Broka, aby eh, vo všeobecnosti prezentoval túto dohodu a potom bude nasledovať diskusia. Pán Brok, máte slovo. Ďakujem, pán predseda, za to, že <clears throat> tu môžem niečo povedať. Dospeli sme k dohode, ktorá nás e, nezavezuje do legislatívneho konania. Samozrejme, to konanie bude prebiehať. Bolo vydané vyhlásenie všetkých zúčastnených, že každý za seba e, má hľadať podporu o svojej inštitúcii. V otázke konzultačného konania tejto služby e, je zodpovedný predovšetkým vonkajší výbor v Európskom parlamente ako gestorský výbor. Ako ten proces má prebiehať, o tom rozhodneme v najbližších dňoch. Mne je jasné, že formálne legislatívne postupy pre staff regulation a financial regulation nebudeme môcť prijať pred letnou prestávkou E, či e, sa to podarí s e, mojou, správ, s mojou správou v rámci konzultačného konania. To sa rozhodne v najbližších dňoch. To záleží aj na predsedoch politických skupín. Zajtra sa uskutoční zasadnutie predsedov výborov s predsedom parlamentu. Vidím, že kolega Roberto Gualtieri, Gualtieri, Gualtieri Eh, zohrával dôležitú úlohu pri rokovaniach ako predseda eh, rozpočtového výboru a je takisto toho názoru, že vo viacerých oblastiach sme eh, postúpili tak ďaleko, že by mohlo byť zmysluplné mať aj záväzný účinok a to, tú procedúru čo najrychlejšie ukončiť, aby iných nenapadlo nejakým spôsobom sa vymaniť z tejto dohody. Preto vám chcem navrhnúť, že vám zajtra predložím môj návrh správy. Bude to totožná správa eh, s, s pánom Ferhovštatom, aby sme eh, to nemuseli eh, namáhavo kombinovať. Potom sa stanoví lehota pre pozmeňovacie návrhy. Vidím, že ústavný výbor rozhodol, že lehota bude do pondelka Čiže aj v politických skupinách sa dá diskutovať a ten nasledovný týždeň um, o 18. v Štrasburgu sa uskutoční zasadnutie. My navrhujeme o 9. večer. Pán Silvio Gonzato, možno by sme mohli dohodnúť termín na útorok do poludnia, čo by zjednodušilo prácu s ďalšími výbormi E, takže do štvrtku musíme rozhodnúť na plenárke a mali by sme minimálne prejaviť ochotu, aby sa nám to podarilo, aby sme e, napredovali. Ja si myslím, že to je tá najvhodnejšia cesta. Predložím vám návrh, ktorý e, naprosto zodpovedá včerajšiemu výsledku a ten, kto s tým nesúhlasí, môže predložiť pozmeňovacie návrhy. A ak tieto pozmeňovacie návrhy sa presadia v takej miere, že správa sa po obsahovej stránke zmení, tak musím povedať, že som e, zle negocioval, že som zle rokoval. Ale ja dúfam, že dnes a v najbližších dňoch e, tu na zasadnutiach, ako aj pri individuálnych rozhovoroch, e, sa e, mi podarí získať vašu podporu. Veci sa majú tak, že chceli sme efektívnu službu, Služba bola našim vynálezom v ústavnom konvente, ako aj trojnásobná úloha vysokých splnomocnencov. Chceme hovoriť jedným hlasom e, v tomto globálnom poriadku, chceme e, pre našich občanov komunitárnym postupovaním e, docieliť úspech. Zároveň si uvedomujeme, že táto služba, ako aj tí spolnomocnenci sú vlastne hybridnými spolnomocnencami z časti e, medzivládna kompetencia z časti e, komunitárna kompetencia a e, treba povedať, že všetko e, e, s výnimkou GASP sú e, komunitárne zodpovednosti a vysoká, e, spolomoc, e, vysoká zástupkyňa e, koordinuje a umožňuje e, konzistentnosť a efektívne e, vonkajšie vzťahy a vedie e, vonkajšiu a bezpečnostnú politiku. Vo všetkých ostatných oblastiach má iba koordinujúcu funkciu. Máme e, zmluvu, ktorú sme citovali, aby sme jasne popísali úlohy a je jasné, že pri tých najdôležitejších politikách ako napríklad e, politika susedstva, e, ona bude zohrávať koordinačnú úlohu, služby budú spolupracovať, teda služby útvary komisie a e, vonkajšia externá služba. Vysoká zástupkyňa spoločne s príslušným komisárom bude predkladať návrhy komisie na rozhodnutie a toto celé bude spadať pod kompetenciu Mm, komisára pre susedskú politiku alebo pre spoluprácu. Všetky komunitárne prostriedky, ktoré e, má vysoká zástupkyňa k dispozícii, sú v sekcii 3, aby aj e, prostriedky pre rozpoč- rozpočet a absolutórium boli zohľadnené. 27 členských štátov bolo jednomyselne proti tomu, aby táto služba ehm, bola umiestnená v rámci komisie. Takže pre administratívny rozpočet existuje sekcia 10 len pre administratívny rozpočet. Mm, tu sa stanovuje ehm, e, tu sa stanovujú tie praktické časti Kolega Gualtier je oveľa kompetentnejší, takže on vám môže spomenúť ešte e, aj viacej podrobností a musíme zabezpečiť, aby v plnej miere boli zohľadnené a uplatňované pravidlá, ktoré platia pre komisiu. Rozpočet, rozpočtová kontrola a absolutórium. A toto samozrejme povedie k tomu, e, že mm, aj tie vojenské otázky. E, tu musíme mať právo absolutária a nebude už platiť tá džentlmenská dohoda, tak ako to bolo v rámci rady. To znamená, tam, kde sú komunitárne e, kompetencie, tam sme to zachovali a e, E, takisto sa uvádza, že pri spoločnej vonkajšej a bezpečnostnej politike e, vysokú zástupkyňu, vysoká zástupkyňa nás ešte pred rozhodnutiami a stratégiami v tomto výbore bude informovať a bude nám podávať správy. Tam ide o komisárov, o rotujúce predsedníctvo, o veľvyslancov, to nemusím opakovať. Tieto dva dokumenty Mm, statement vysokej zástupkyne, ako aj e, vyjadrenie voči plenárke. S protokolom rady o zasadnutí, kde sa tá e, služba zahájí, v oficiálnom orgáne únie to bude e, zverejnené, čiže toto bude mať všeobecný charakter a keďže to zverejňuje rada, tak to nebudú len záväzné prísľupy e, e, vysokej e, spolnomocnenkyne, ale aj rady. Čo sa týka záväznej sily, toto je takisto veľmi dôležité. je potrebné zabezpečiť, aby v oblasti personálu sme akceptovali, že tretina personálu budú národní e, úradníci, ale títo národní úradníci, na rozdiel od toho, čo je zakázané, e, sa e, môžu uchádzať e, o post e, európskych úradníkov. Čiže my im vlastne umožňujeme šancu na kariéru, ak majú na to spôsobilosti a ak sú voľné miesta, dostať sa do externej služby a keď viete, že sa po, rokoch, po niekoľkých rokoch hneď musíte vrátiť, tak e, ste verní len e, vlasti a nie e, spoločnej záležitosti. Ďalej, v budúcnosti minimálne 60%, minimálne 60% všetkých úradníkov musia byť stálymi e, úradníkmi EÚ. Nerozlišujeme už medzi radou a komisiou, pretože v budúcnosti po prechodnej lehote e, táto služba e, bude priamo zamestnávať svoj personál a už nebudú pochádzať z komisie alebo z rady, ale budú to stáli úradníci EÚ a myslím, že tu budeme mať zabezpečenie, tzv. seconded stav sa môže e, nasadiť len pre osobitné prípady a tým sa myslia najmä ľudia v uniformách, ktorí sú e, e, aktívni na týchto postoch, ale Ja si myslím, že toto sú viaceré body, e, ktoré nás e, e, vďaka ktorým napredujeme a výťazom je tento výbor, pretože na základe posilnenie kontrolných možností v oblasti externej a bezpečnostnej politiky. Sme na tom lepšie, možno to zaujíma aj kolegov s možnosťami čo sa týka dôverných dokumentov, dokedy doteraz e, máme 5 členných výbor, e, ktorý môže obdržiavať dôverné informácie. Tu má dôjsť k revízii, pretože to chceme rozšíriť. A po druhé e, sa rozhodlo, že ak predseda výboru a predseda parlamentu e, sa obráti listom na pani Ashton, e, tak e, aj spravodajcovia bude mať, budú mať prístup k týmto informáciám. Napríklad, ak budeme pracovať na správe o Afganistane, aby pán Albertini alebo pán Busek e, sa mohol listom obrátiť na pani Ashton. Spravodajca X e, chce nahliadnúť do tých a tých dokumentov. Myslím, že aj tým vlastne rozširujeme možnosti a pracovné schopnosti výboru. Ja sám som bol v minulom storočí predseda tohto výboru a Vždy sme snívali o tom, že by sme mali tieto a priori možnosti Und äh, äh wir jetzt. A teraz to vlastne dosiahneme a myslím, že pre tento výbor je to veľmi rozhodujúce vylepšenie situácie a e, aj v otázkach e, politickej zodpovednosti. E, budeme mať ďalšie práva, rozpočtové práva, ktoré sme využívali s kolegami z rozpočtového výboru, ale e, všetko sa to teraz zlepší a keď vidím, že tieto možnosti sa posília, posilnia tým, čo je uvedené v dohote, že vysoká Eh, splnomocnenkyňa eh, sa môže nechať zastupovať komisármi, ale týka sa to aj zmiešaných otázok alebo mm, eh, komunitárne legitimovaných zástupcov rady. Budeme silnejší v plenárke, keď ide o nešírenie jadrových zbraní môžeme zorganizovať takúto rozpravu a nemožno nám povedať, že vysoká spolomocnenkyňa je v Indii a nemôže byť prítomná. Sú tu zástupcovia politického charakteru, politickej zodpovednosti, ktorí môžu viesť túto diskusiu. Čiže nemôže zlyhať na časovom faktore, aby sme sa v plnej miere mohli zaoberať témami, ktoré pokladáme za nevyhnutné. Takže zhrnul by som to. Máme rozpočtovú možnosť, kontrolnú možnosť. Tieto možnosti sme si udržali z časti, sme ich aj rozšírili a máme tu politické možnosti parlamentu, ktoré sa výrazne zlepšili. Máme komunitárnu metódu, ktorá sa zabezpečila, pretože um, tie kompetencie ostanú tam, kde sú na základe zmluvy a medzivládne osoby e, e, nemôžu rozhodovať o komunitárnych politikách, to už bude na kolegiu komisárov. A ja myslím, že na tomto základe e, máme silnú službu, ktorá je oveľa, má širšie nasadenie ako služba pána Solanu a každý z nás si to uvedomuje, ale keďže je to kompromis medzi 3,5 inštitúciami, pani Ashton je pol inštitúcie, celá inštitúcia z nej bude, až tým bude súhlasiť parlament. A musím povedať, že kompromis, je to kompromis, ktorý musel byť dosiahnutý. E, niektorí kolegovia hovoria, že toto a toto nie je správne či tam bude this alebo the. Samozrejme sú tu veci, ktoré sme nepresadili a niektoré veci už tam medzičasom upresnili, ale vždy ide o kompromis a e, všetko alebo nič neexistuje. Ak spolu rokujú štyri inštitúcie, tak e, samozrejme e, musí ostať zachovaná rovnováha a ja musím povedať, že situácia pre parlament je teraz lepšia, než ako by sme túto rovnováhu nemali. A myslím, že to je rozhodujúce. Mohlo by to byť ešte lepšie, to priznávam, ale je to lepšie ako doteraz. A myslím, že to je ten rozhodujúci bod. A keď som počul e, kolegu zozadu, tento sa e, v minulosti zasadzoval za rodovú rovnosť Z, z, z, Und äh, auch das haben wir, hat der Rat schon am 3. Mai. Aj toto už rada 3. mája e, zohľadnila a bolo to rozpracované. Bolo to zakomponované do úvodných ustanovení, že členské štáty, ktoré sú znevýhodnené, to musia dohnať a ak sa to e, nepodarí dostatočne do roku 2013, tak v revíznej fáze sa rozhodne, že sa e, nasadia ešte raz osobitné prostriedky na dosiahnutie tohto cieľu. E, nie je to také jednoznačné, ako povedal pán Jacek, ale je to obsah toho, čo sme chceli v kompromise. A tieto otázky boli docielené e, do určitej miery spokojnosti ja lutujem, že nie som mladší, že sa nemôžem uchádzať o, o, o prácu e, v tejto externej službe, ale mal som jednu kvalifikáciu e, ohľadom toho, čo povedal pán Brok, nové kariéry sú otvorené pre každého e, teraz pán Gualtieri, pretože on sa zúčastnil na včerajšej rozprave a potom dostanú slovo koordinátori, čiže pán Salafranka, pani Nejdza, pán Tenok a potom pán Sariuš Volky, pán Janies a pani Lözing, pani Lunaček, ktorá je koordinátorka. Ja musím ísť e, na kosovské parlamentné zasadnutie, takže prosím, aby som mohla hovoriť pred koordinátormi. Takže teraz pán Gualtieri. Ďakujem pekne. Ja budem vychádzať z toho, čo teraz práve povedal pán Brok. Je to kompromis po rokovaniach e, viacerých inštitúcií. A ešte doplním, že je to kompromis, ku ktorému sme sa dopracovali po e, rozhovoroch, ktoré prešli iba konzultačným postupom. Takže iba konzultácia parlamentu, na to musíme myslieť, keď sa pozeráme na výsledok. Stačí si porovnať dva stĺpce dokumentu, ktorý nám bol rozdaný, pôvodný Ashtonov návrh a potom výsledok včerajších rokovaní. Takže jediný pohľad stačí na to, aby sme videli, ako parlament mohol vykonávať e, svoju konzultačnú právomoc. E, bola z toho skoro čiastočná e, čiastočné spolurozhodovanie a zmenili sme to, čo inak by bolo ťažko meniteľne ako, meniteľné, ako povedali viacerí kolegovia. Takže čo sa týka metódy postupu v tejto veci, myslím, že sme naozaj dosiahli vynikajúci výsledok. No ale čo sa týka podstaty, aj tu je to dôležité. Vyhli sme sa dvojitým, dvojitému úskaliu. Čiže hrozba malej služby s malými ambíciami. Hovorilo sa dokonca o vertikálnom rozdelení medzi viacero nástrojov, čo by eh, predstavovalo istú duplicitu Takže bolo by to také málo ambiciozne, neumožnilo by to konzistentnú politiku zahraničia EÚ a taktiež druhá hrozba príliš vzdialená služba od komunitárneho postupu. Takže my sme sa byli za ambicióznu službu s rozšírenými právomocami, ale e, taktiež sme to čo najviac naviazali na komisiu a komunitárny postup. A myslím, že e, výsledky sú dobré, ak sa pozrieme na tie zmeny, ktoré boli uskutočnené, napríklad článok o e, programovacích nástrojoch, zadefinovanie úloh komisie, komisárov. Aj keď sa pozrieme na to, čo malo byť nedotknutelné e, riadenie kríz, aj tu vidíme, že čo sa týka štruktúry služby, nástroj pre stabilitu napríklad, budovanie mieru, okrem iného, čo poskytuje rada, sa zaručuje postupná integrácia medzi európskym rozmerom a medzivládnym rozmerom. A na tom nám záleží. A potom sú tu všetky rozpočtové aspekty. Je to veľmi technické, ale to nám umožnilo obmedziť e, maximálne tie problémy, ktoré by e, vyplynuli z presunu tejto e, služby. A to vďaka konzultácii relevantných komisárov rozdiel medzi prevádzkovými a správnymi e, nákladmi, absolutórium a taktiež e, záruky, pokiaľ ide o kontrolu dvorom auditorov, OLAFom. Všetky tieto mechanizmy majú zabezpečiť e, maximum a taktiež je tu posilnenie časti, čo sa týka zemepisnej a rodovej rovnováhy. Je to niečo, čo sa nestotožne s pôvodným návrhom spravodajcov, ale aj tu sme sa dopracovali k výsledku, ktorý naozaj predstavuje maximum toho, čo parlament mohol dosiahnuť vzhľadom na postup. Či parlament a rada spravili všetko, čo bolo v ich silách? Nož, neviem, boli tu ešte aj ďalšie otázky, napríklad personálne. 10-bodové eh, prehlásenie, to je dôležité. Prvý a desiatý bod sú podľa mňa veľmi dôležité a myslím si, že bod 10 umožní eh, definíciu medzivládnej dohody a spoločnej politiky pre rybolov. Bude posilnená aj transparentnosť tejto politiky a, a úloha parlamentu. Takže toľko k podstate, aj k forme a ešte úplne na záver poznámka k harmonogramu gestorské výbory musia zhodnotiť výsledok, náš výbor a jednotlivé politické skupiny a po tomto hodnotení budeme môcť rozhodnúť, či teda ako parlament podporíme tento návrh. Uvidíme, či sa pokúsime na júlovej plenárnej schôdzi e, schváliť túto správu Brok Verhofstadt. Tento návrh však nemôže prejudikovať toto rozhodnutie, teda to, či to bude schválené v júli alebo nie. Ako to navrhol samotný pán Brok, ja si myslím, že by sme mali začať s tými postupmi, ktoré umožnia schválenie tejto správy v júli na plenárnej schôdzi za predpokladu, že príslušné výbory a politické skupiny sa k tomu postavia pozitívne. Ďakujem pekne, pán predseda. Dve pripomienky k obsahu a aj k postupu. Najskôr sa chcem poďakovať vyjednávateľom Európskeho parlamentu za to, čo dosiahli vďaka ich práci bol dosiahnutý nemalý pokrok. A politická zodpovednosť e, vysokej zodpo- e, predstaviteľky vo vzťahu s parlamentom, to bolo úplne jasne e, zadefinované. Ďakujem za vašu účinnosť v tomto bode a obraciam sa aj na našich dvoch spravodajcov. Chcem totiž to vedieť, či vyrokovaný dokument v rámci štvorstranného dialógu ešte umožňuje zmeny alebo nie. Ak nie, tak potom strácame čas tým, že tu ďalej o tom diskutujeme a myslím, že ďalší kolegovia sa taktiež zaujímajú o rozdiel dvoch dialógov, ktoré prebiehajú súbežne, podpis legislatívnej dohody a potom e, odblokovanie legislatívneho postupu spolurozhodovania. Zdôrazním najskôr tú politickú dohodu. Zmeny mm, nariadenia o personále a zmena finančných e, pravidiel, to e, musí byť vyriešené. Pán predseda, chcem vám povedať, že je dôležité zdôrazniť túto politickú dohodu, pretože to je najdôležitejší prvok v rámci tohto rokovania. Ak je možné ešte uskutočniť zmeny, ktoré by neboli zásadné, tak ako to povedal pán Brok, tak eh, potom, eh, čo povedala eh, Catherine Ashtonová na pléne, by som chcel eh, zapracovať niekoľko pripomienok eh, do tejto politickej dohody. Poprvé, čo sa týka sledovania eh, zahraničnej politiky a bezpečnostnej politiky a zapojenia niektorých výborov. Ja myslím, že ide o tie rozšírené predsedníctva týchto parlamentných výborov a v bode štvore sa hovorí o prístupe k dôverným dokumentom rady, tu sa hovorí o zachovaní štruktúr, to je v prvom odseku a potom sa hovorí, že vysoká predstaviteľka e, uskutoční revíziu a úpravy prispôsobí existujúce ustanovenia. Ja si myslím, pán predseda, že parlament by mal byť zapojený do takýchto zmien, ale s takým ničím sa nepočíta vysoká predstaviteľka, myslím, že by mala súhlasiť s takýmto záväzkom. Súčasný systém nemôže byť jednostranne zmenený vysokou predstaviteľkou. A potom v bode 5. Tu sa hovorí o predvolaní šéfov delegácií EÚ. To je veľmi pozitívny bod podľa mňa. Hlavne keď e, majú na starosti významné skup, skupiny krajín. Ja si myslím, že by tam bolo nutné zrušiť výraz neformálny pri e, rozhovoroch. Prečo by to malo byť neformálne? Je to v záujme parlamentu. Ak vyškrtneme výraz neformálny, tak nepredbiehame, akú povahu budú mať, ale ak povieme neformálne, tak eh, potom, ak výsledok nebude uspokojivý, tak my už nebudeme mať žiadnu možnosť reagovať. Ďalší bod, ktorý sa mi nezdá byť jasný, čo sa týka e, želaní parlamentu v plene sme už povedali, že je potrebné, aby táto služba bola na pôde komisie, aby sa naplno mohla uplatňovať e, metóda spoločenstva. Hovoríme o tretej strane, e, o, o tretine z členských krajín, tretine z komisie, tretiny z parlamentu a teraz sa hovorí o 60%, ktorí by boli pracovníci inštitúcií. Ale mm, parlament má 200 úradníkov a komisia tisíce, takže to naozaj je nejasné, ak diplomatické služby členských krajín budú mať minimálne tretinu a inštitúcie 60%, tak ešte ostáva takých pohyblivých 10%. Neviem, či to bolo želané na zabezpečenie flexibility, ale ja by som chcel viac vysvetlení zo strany tých, ktorí za parlament vyjednávali. A teraz k postupu, a to bude môj posledný bod. Vysoká predstaviteľka na, e, bude musieť e, vystúpiť s prehlásením na pôde parlamentu, na e, plenárnej schôdzi a osobne si želám, aby sme mohli takéto prehlásenie ešte pozmeniť, tak ako som to už bol navrhol a taktiež navrhujem, aby sme v júli predložili návrh uznesenia na plenárnej schôdzi. Tam by sme sa angažovali, že budeme pokračovať v legislatívnom procese. Harmonogram treba taktiež upresniť. E, budúci pondelok ústavný výbor, e, to je lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov k správe Verhofstadt, ale ja by som to naozaj chcel vedieť úplne presne, aké sú stanovené lehoty pre jednotlivé postupy. No a predtým, ako bude tlačová konferencia, myslím, že kolegovia by mali mať e, by mali e, sa obrátiť aj na jednotlivé výbory. Pani Nejc. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia. Na úvod sa Chcem poďakovať e, vyjednávačom, pánovi Brokovi a Verhofštátovi za dosiahnuté výsledky, pretože to je viac ako to, v čo sme dúfali pred začatím týchto e, vyjednávaní, keď e, naozaj tie stanoviská boli veľmi rozdielne. Stačí si spomenúť na rozdiel medzi parlamentom a radou pri otázkach rozpočtových a e, pri otázkach parlamentnej kontroly vo všetkých rozpočtových aspektoch, ktoré budú platiť pri vytváraní a fungovaní tejto Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Takže naozaj blahoželám trom e, vyjednávačom. Niekoľko pozitívnych aspektov už bolo vypichnutých, napríklad to, že 60 zamestnancov bude vybratých spomedzi stálych zamestnancov a taktiež ubezpečenie, že vedúci delegácií budú neformálne vypočutí nami predtým, ako sa zhostia svojej úlohy, aby bola zabezpečená lepšia kontrola misií a taktiež to, že parlament bude zapojený do určenia alebo vymenovania vedúcich eh, misií, pozorovateľských volebných misií. To všetko svedčí o význame tejto budúcej služby. A ešte niečo je dôležité a figuruje to aj v návrhu celkovej dohody Hovorí sa tam, že v rámci tejto európskej služby bude aj oddelenie, ktoré bude pomáhať vysokej predstaviteľke mm, v jej vzťahoch s Európskym parlamentom, tak ako je to zakotvené v zmluvách a v prehlásení o politickej zodpovednosti a vzťahoch s národnými parlamentami. A ja myslím, že prosím som, tohto môžeme dohliadať aj na to, aby Únia v tretích krajinách mohla pomáhať eh, parlamentným zhromaždeniam. Takže ja a moja skupina sme spokojní, pretože myslíme, že ten výsledok je lepší ako to, v čo sme mohli dúfať, keď toto všetko bolo spustené. Teraz k tomu harmonogramu. Súhlasíme s tým, že e, pokiaľ to bude možné, e, dôležité rozhodnutia by mali byť prijaté už na júlovej plenárke, ale Uvidíme, všetko závisí od e, rýchlosti, ako budeme dostávať tieto dokumenty a ako rýchlo to prejde v výberoch, ale potom je tu ešte aj tá možnosť, o ktorej hovoril kolega Salafranka. To môže byť dobré riešenie a síce schválenie uznesenia, kde by figurovali všetky dôležité prvky. Aspoň tak som to ja pochopila. Vtedy by sme mohli veľmi rýchlo e, prejsť k praktickému uplatňovaniu. Takže pokiaľ to bude možné schváliť to hneď v júli, vyžaduje si to veľa dobrej vôle, ale podľa mňa tá tu je. Pretože, a to poviem úplne na záver, mm, pretože e, bolo nevyhnutné mať nové inštitúcie v súhľade s Lisabonskou zmluvou. Prvé dokumenty a rozpravy o tejto Európskej služby pre vonkajšiu činnosť jednoducho skonštatovali sme, že EÚ je nedostatočne prítomná na medzinárodnej scéne a toto prázdne miesto musí byť zaplnené čím skôr, pretože to nikomu nevyhovuje. Takže naozaj e, vítam tieto e, dohody v mojom vlastnom mene a v mene mojej skupiny. Ďakujem pekne, ešte vám chcem povedať, že bod po tejto rozprave, že by pán Cooper prišiel medzi nás. To bolo odložené na e, nadchádzajúcu schôdzu a jemu sa chcem poďakovať za porozumenie a aj sa za to ospravedlniť. My sme dúfali, že budeme mať dosť času na takto dôležitú rozpravu a teraz ešte pani Lunaček. Ďakujem pekne, pán predseda. V mene zelených a ja sa chcem poďakovať eh, predtým, ako prejdem k podrobno, podrobnostiam, teda porovno, poďakovať sa tým vyjednávať čom z, v mene parlamentu. Boli to dosť dôležité a ťažké eh, vyjednávania. Pôvodne eh, sme neočakávali, že získame tak veľa. Dúfali sme v to, ale myslím, že je tu viacero neplánovaných e, bodov, body, s ktorými sme e, e, nepočítali, takže naozaj my si myslíme, že tu bol dosiahnutý vynikovací pokrok. V prípade transparentnosti prístupu k informáciám nebudem opakovať všetko, čo tu už odznelo. Potom tie dve prehlásenia Eštonovej bude to aj v úradnom vesniku zverejnené. Takže nie je to 100% záväzné, ale je to už oficiálny e, charakter týchto prehlásení. A tri dôležité veci pre nás. Poprvé, finančný nástroj budú, bude e, naďalej v rukách komisie, ale my vieme, že je dôležité, aby vývoj nebol, nepodliehal zahranično-politickým záujmom. A v úvode pôvodne nebolo nič o ľudských právach a nám sa podarilo to tam pretlačiť. E vo vzťahu s každou jednou delegáciou a ja som pracovala pre občianskú spoločnosť, takže viem, že je to veľmi dôležité pre takéto spoločnosti, pre ochrancov ľudských práv. Je dôležité mať nezávislé médiá a noviny, že budú vždy nejaké osoby, kontaktné osoby na delegácii osoby, ktoré budú vedieť pomôcť a budú vedieť dohliadať na rešpektovanie práv. A potom, čo sa týka personálnych otázok, tu je dôležité zabezpečenie rodovej rovnosti, pretože to je ešte stále niečo, čo chýba v zahraničných vzťahoch a diplomácii. Možno, že je, e, sú, je niekoľko výnimiek, ale e, zatiaľ som sa s takými nestretla. Aj to je dôležité. Kanada? Počujem. Ale to naozaj <laughs> jedna krajina nestačí pri takýchto štruktúrach. Malo by to byť, mala by to byť minimálne tretina. Ale cieľom je samozrejme e, polovica mužov, polovica žien. A potom zemepisné e, rozdelenie, to by malo byť spravodlivé v všetkých členských krajinách. A potom istý pokrok, čo sa týka novej e, vhodnej štruktúry pre misie z OBP, aby sa tým nezaoberala iba rada, ale aj komisia. My ako zelení by sme stále chceli mať, aby krízový manažment bol dôležitejší, ale Odvíja sa to od e, konania ešonovej a od podpory. EÚ sa musí zamerať na predchádzanie konfliktov vo svete. Takže toto je veľmi pozitívne a taktiež by sme chceli mať e, stálych politických e, zástupcov, ale dobre, môžeme bez toho žiť. Takže naozaj môžem povedať, že sme získali veľa. Ešte raz sa za to chcem poďakovať. Teraz otázka harmonogramu, to je pre mňa e, dôležité. Ja myslím, že naozaj by bolo dobré, aby sme sa pokúsili dohodnúť na júlovej plenárke. Naša skupina to podporí, ešte k rozpočtu a k stanovám pre zamestnancov. To neviem, či sa podarí dosiahnuť do konca júla. Dúfam, že v septembri, v oktobri by to už mohlo byť. Rokovania ešte budú iste prebiehať pani Eštonovou o tejto problematike. To zatiaľ ešte nie je doriešené, ale v každom prípade veľký pokrok. Ďakujem. Ďakujem pekne a keďže aj poslanci sú len ľudia, tak iste chránili aj naše ľudské práva vo vzťahoch s inými inštitúciami. Táto dimenzia bola istotne zohľadnená. Teraz sa hlási pán Tenok, ďakujem pán predseda. Moja skupina má trošku iný názor, máme trošku zmiešané pocity, v každom prípade však silne e, Gratulujem pánovi Brokovi, pánovi Gualtieromu, pánovi Verhoštatovi za vynikajúcu odvedenú prácu pri obrane úlohy a kompetencií Európskeho parlamentu pretože tá myšlienka pri vzniku tejto služby bola skôr z radou rady než z Európskeho parlamentu. Naše požiadavky, niektoré z nich sa podarili presadiť. Ja pevne verím, že pani Eštonová chce po sebe zachovať nejaké pozitívne dedičstvo. Toto bude jej dieťa, tak povediac. Stále ešte nemáme stanovený dátum. Ja dúfam, že do oktobra to celé bude fungovať, ale možno som neprimerane optimistický. Tiež e, by ma zaujímalo, ako to bude s touto de facto kvázi s týmto de, de, kvázi, de, pardon, týmto de facto potvrdzovaním eh, ľudí vo funkciách, eh, napríklad Polský parlament eh, bude mať právo kontroly, ale britský parlament nemá možnosť kontrolovať veľvyslancov, vyslancov a tak ďalej, takže Európsky parlament bude mať, bude mať ešte silnejšie právomoci než národné parlamenty. To je naozaj veľmi príjemné sa dozvedieť pokiaľ ide o tie staff regulations, teda e, pravidlá, e, fungovanie, tieto tiež budú pod kontrolou Európskeho parlamentu, takže toto je tiež veľmi zaujímavé. V dokumente sa uvádza rozpočtová kontrola misií e, SBOP. Iste máte na mysli ten civilný aspekt, pretože vojenské aspekty sú priamo hradené členskými štátmi. A potom odkaz na úlohu národných poslancov pri kontrole zahraničnej politiky a bezpečnostnej politiky. Ja som povedala, že to je mimoriadne dôležité, hlavne po rozpustení západov Európskej únie, teda jej parlamentného zhromaždenia. Tieto všetky kompetencie by sme sa mali snažiť agregovať v našom výbore v rámci Európskeho parlamentu, ale musíme zároveň spolupracovať s národnými parlamentami, pretože oni naozaj majú nárok na ochranu v zahraničnej na nárok na um, účasť v zahraničnej a obrannej politike. Pokiaľ ide o vyslanie tých eh, zástupcov, toto má veľkú výhodu. My zahraničných vecí boli trošku vynechaní z tej architektúry, takže bolo by dobre ich znova zakomponovať. To by bolo pozitívne a z toho, čo povedala pani Lunaček, ja som to nevidela, ale z toho, čo povedala ona, som pochopil, že tam budú nejaké Eh, že, bude vylúčené, že budú vylúčené to geografické priehradky, že sa vrátia naspäť do komisie, to ma mrzí. Pokiaľ o tú geografickú rovnovahu, pán Sariuš Volsky sa to zasadzuje ako aj ďalší členovia nášho výboru. Ja som vždy bol toho názoru, že zásluhy musia byť tým hlavným kritérium, nie rodové kritérium, nie geografické kritérium, ale kvalita konkrétneho kandidáta bez ohľadu na pohlavie alebo národnú príslušnosť, to musí byť hlavným kritériom. Ale je tu určitá nekonzistentnosť v rámci tohto dokumentu. Na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 sa tam hovorí o geografickej vyváženosti, zároveň sa však ešte aj vyzýva e, k špeciálnemu výboru, aby jeho zloženie zostalo nedotknuté a v tomto výbore v súčasnom zložení e, nie je ani Brit, ani Francúz a keďže kontingenty bezpečnostnej politiky pozostávajú hlavne z príspevkov Británie a Francúzska, tak tam žiadnu geografickú rovnováhu nevidím, tak to prosím ešte prehodnoťme. A ešte konzulárne funkcie zahraničnej služby, externej služby. E, Toto trápi hlavne moju krajinu. Väčšie členské štáty sa obávajú aká teda bude táto úloha národných konzulátov versus konzuláty EAS. K tomu sa budeme musieť ešte neskôr vrátiť. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Vigenin. Nech sa páči ako koordinátor. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Budem naozaj stručný. Vidíte, že je tu veľký konsenzus v zasadačke, pokiaľ ide o výsledky rokovaní. My v plnej miere podporujeme stanovisko, ktoré viedol pán Gautieri. My si myslíme, že by sme mali urobiť všetko, čo je v našich silách, preto aby toto všetko bolo uzavreté do júla ja si uvedomujem, že je to zložité, ale v každom prípade už sme o tom hovorili, že ak sa dosiahne dohoda, že by sme mali tlačiť na to, napriek tomu, že sú to ešte možno nejaké názorové rozdiely v určitých oblastiach, že ešte bude potrebné ich preiskutovať, napríklad pokiaľ ide o ten pracovný poriadok, Eh, tak bolo by dobre, keby táto služba fungovala už po letnej prestavke. Ďakujem, ďakujem. Pán Sariuš Volsky, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Prepačte, ja sa chcem ospadlniť pánovi Brokovi. On už poznal moje poznámky prvom rade je potrebné zagratulovať a uznať zásluhy našich zástupcov, e, ktorí boli zapojení do procesu zložitých rokovaní sa druhou stranou. Neviem, či je to aj pol inštitúcie, ja parlament počítam za jeden aj pol, takže by to podľa mojich výpočtov boli štyri inštitúcie a ešte keby išlo o mňa, tak by to bolo aj viac. Naozaj toto je veľký úspech, ktorý sme dosiahli. Transparentnosť, skladanie účtov, z politického rozpočtového hľadiska nie je to dokonalé, ale je to uspokojivé. Kde sme stáli pred Madridom a kde stojíme teraz, keby sme to porovnali, možno by bolo dobre vypracovať úplnený dokument, takú tabulku. A tu sa obraciam na sekretariát Porovnajte verziu AFED z 3. maja s madridskou verziou. Vo všeobecnosti môžem povedať, že pohár je z polovice plný, je oveľa plnší než na úvod, ale nie ešte úplne povrch naplnený. Keď sa obzrieme do nedávnej minulosti, ja nemám také dlhé pôsobenie v parlamente ako pán Brok, ale ja som tu pôsobil 6 rokov v AFETE a my sme sa boli mimoriadne ambiciozni. Ja som Elmara vždy obdivoval, pretože stále bojoval celou svojou váhou. Váha zohrávala svoju lohu aj v mojom prípade, ale vzhľadom na tie moje spomienky, Elmar stále bojoval, nepoviem s kým, ale stále bojoval za veľký afet, za veľký parlament v zahraničných veciach. A buďme teda ambiciozní a ešte stále máme eh, možnosť využiť ten pákový efekt, využiť vyjednávaciu silu Európskeho parlamentu a ešte viac naplniť ten pohár. Nebudem len chváliť pána Broka, pána Verhofštáta, pretože sú tu aj dve chybičky, ktoré som si ja všimol. Poprvé, politická transparentnosť trpí, keďže nemáme tých politických výslancov. Ministri zahraničných vecí rotujúceho predsedníctva nebudú dobrou reakciou. A čo som si vypočul odborníkov, podľa mňa iste budú navštevovať náš výbor, e, každých 6 mesiacov budú hovoriť, že robia všetko, čo je v ich silách, ale bolo by dobre mať takých permanentných zástupcov, nielen jedného, ale viacero. A teraz na veľké prekvapenie vás všetkých mám výhrady ku geografickému zastúpeniu ako sa vyhnúť riziku, že, nový diplomatická, že nová diplomatická služba na úvod bude službou Európskej 27 a nie iba 15 Takéto riziko totiž existuje. Ten madridský vzorec zafungoval, gratulujem Elmarovi. Hovorí sa o tom, že všetky členské štáty musia byť rozumnou mierou zastúpené, ale táto formulácia je už aj v článku seven v Staff Regulation komisie, takže je dobré, že to tam je, ale nie je to žiadne novum, nie je to žiadna pridaná hodnota. Čo je novinkou, je tá revízia v roku 2013 a dodali sa špecifické opatrenia, ktoré sa príjmu ak. No a tu vystávajú otázníky. Prečo čakať, keď už teraz sa dosahujú ciele iba na 25 pre nové členské štáty. Takisto to bude o 3 roky. Ak teraz po 7 rokoch uplatňovania staff regulation máme v Relaxe iba 25 zastúpenie, tak Kedy to bude 100%, prosím pekne? O koľko rokov? would quote here Jean Monnet from his memoirs, who said, Rien n'est possible sans homme. Pán Monet povedal, že bez človeka, človeka typu pána Broka, nie je nič možné. Jean Monnet povedal len mužovia, povedal om, nepovedal ženy, ale samozrejme myslel aj ženy, ale nič trvalé nie je možné bez inštitúcií. To povedal pán Monet. A ešte to poviem po anglicky, nič nie je možné bez mužov a žien, teda ľudí, ale nič nie je trvalé, udržateľné, bez inštitúcií, to povedal Jean Monnet. Tak prečo potom nevyužijeme inštitúciu nariadenia 401 z roku 2004? My arguments about that share 36 36 šéfov delegácií, národných delegácií z 5 politických skupín z 15 členských štátov zdieľajú tieto moje argumenty. Taliansko, Nemecko sú medzi nami, to je 261 poslancov. A my by sme boli radi, tak by som bol rád, keby sme všetci odhlasovali kompromis, ktorý ešte nebol schválený, bol dosiahnutý, ale nebol ešte schválený. Toto je len začiatok príbeh pokračuje a ja počítam s vašou spoluprácou, spoluprácou rady, asi rady. A ešte jedna otázka. Dobre by bolo vedieť, aký má právny štatút táto dohoda. Je to záväzné aj pre nástupcu pani Ashton? A prečo by sme to celé nemali dať do právne záväznej zmluvy, vrátane interinstitucionálnej dohody, s ktorou máme veľmi dobrú prax a tie dve nariadenia samozrejme. A ešte reakcia na pána Tenoka. A prosím, nestávate proti sebe geografické zastúpenie a zásluhy, zásluhy nie sú geograficky neutrálne. Ďakujem. Ďakujem pekne. Chcem vás informovať, že naši tlmočníci tu ostanú do 3 čtvrte na 7. A ešte sú tu tri otázky. Tlmočníci sú len do pol siedmej k dispozícii a potom ukončíme diskusiu. A teraz by som povedal, <laughs> teraz by som poprosil predsedu eh, pána Janusa, aby sa ujal slova. Ďakujem, pán predseda. Ja nebudem hovoriť o meritu veci, o merite veci, pretože tu existuje všeobecný konsenzus. Ja súhlasím s väčšinou rečníkov a chcem sa poďakovať e, negociátorom. Ja osobne ako sociálny demokrat aj pánovi Gualtierovi, aj pánovi Brokovi a pánovi Ferhofštatovi. Myslím, že sme naozaj dosiahli výrazný pokrok keď sa pozrieme na to, čo sme mali pred pár mesiacmi, keď sa hovorilo o komunitarizácii tejto vonkajšej služby, myslím, že to je na tomto najdôležitejšie a predovšetkým úloha parlamentu, kedy parlament bude mať vplyv na finančné nariadenie, na staff regulations a bude môcť v úvodzovkách kontrolovať vytváranie, formovanie E, tejto diplomatickej služby. Ja som požiadal o slovo ako predseda konferencie predsedov medzinárodných delegácií v tom zmysle, že chceme, a my sme to už urobili, ale ešte raz to chcem formálne zopakovať. Chceme poznať pána Broka a pána Gualtieriho na konferenciu predsedov delegácií 7. júla vo Štrasburgu aby nám tam vysvetlili tým 40 predsedom delegácií, aby nám teda vysvetlili, ako to bude vyzerať v každodennej prevádzke, ako bude fungovať táto služba a aby aj pán Brok a pán Gualtieri si mohli vytvoriť v parlamente spojencov ešte raz to opakujem, 7. júla by som chcel, aby ste prišli na konferenciu predsedov medzinárodných delegácií. Ďakujem. Ďakujem. Napriek vylepšeniu vďaka nasadeniu e, poslancov, ktorá bola dosiahnutá, ktoré bolo dosiahnuté a ktoré by nebolo možné dosiahnuť, v mene politickej skupiny GUE nemôžem prispieť do tej radostnej nálady, ktorá sa tu šíri. Pre nás je to tak, že na základe tejto dohody v Madride e, v konečnom dôsledku nádej na progresívnu a civilnú budúcnosť e, vonkajšej politiky EÚ e, mizne. Tá kritika platí tu sa zlučujú veci, ktoré spolu nepatria. My nechceme zlúčenie eh, vojenských a civilných štruktúr, to je pre nás naprosto nemysliteľné a podľa môjho názoru neexistuje žiadna demokratická externá služba vo svete, kde by takéto niečo v tejto podobe existovalo. Eh, civilná vonkajšia politika ako skutočná alternatíva a nie len ako doplnenie eh, sa vzdialilo a jeden aspekt, ktorý už vôbec nie je predmetom diskusie, je aj e, v podstate e, zlúčenie e, tajných služieb do ERD. Toto podľa mňa nie je demokraticky opodstatnené. Už som to opakovane na to poukazovala, naša kritika naďalej platí. Na záver mám otázku na pána Broka. Povedali ste, že okruh tých, ktorí budú môcť nahliadnúť do tajných dokumentov, sa rozšíri. Moja otázka je, či toto bude, zahu- či toto bude zahrňať aj členom GUE NGL. Ďakujem. <laughs> Now, uh, Gzip, Ďakujem teraz pán Gžip. Ďakujem pán predseda. Ja sa chcem uh, pripojiť e, k poďakovaniam za odvedenú prácu. Náš um, zástupca, pán Brok a ďalší, vidia množstvo riešení, ktoré sme chceli nájsť e, v zahraničnom výbore založenie Európskej externej služby. E, ale myslím, že diskusia poukázala aj na to, že boli e, docielené riešenia, tak ako to bolo povedané aj v súvislosti e, s výborom pre ľudské práva. Vždy je osoba, ktorá sa tým zaoberá, potom je tu zástupca, ktorého môžu osloviť mimovládne organizácie, čo sa týka potlačovania alebo porušovania ľudských práv. Sú tu bojovníci za ľudské práva, ktorí sa snažia, aby ľudia mali istotu, že budú mať kontaktnú osobu e, v príslušnej krajine. Toto je problém, ktorý bol vyriešený. E, čo sa týka aspektov, ktoré sme dosiahli, Ide tu o otázky e, rovnoprávnosti, o tú rovnováhu. Ide aj o geografickú rovnováhu. Aj tu e, sa chcem vyjadriť v duchu predrečníkov. Potom e, vyhliadky do roku 2013, keď vstúpia noví členovia do EÚ tak musí byť stanovená prechodná fáza aj v súvislosti s trhom práce. V niektorých prípadoch e, to bolo kratšie a potom sa ukázalo, že tá lehota sa nedala predlžiť. Preto som toho názoru, že toto je bod, ktorý treba brať do úvahy v dokumentoch. Po druhé, Zdieľam aj ten názor, že musí byť jasné vo formulácii, ktoré inštitúcie e, prevezmu ktorú časť, e, pokiaľ ide o tie rozhodnutia. A tu súhlasím s vyjadreniami pána Salafranku. Potom tu zaznelo viacero otázok a ja sa chcem opýtať, či spravodajca by mohol trochu jasnejšie naformulovať, e, aká bude úloha zástupcov. E, bude existovať mandát E, vysokej zástupkyne pre trojku, alebo budú iné koordinačné metódy, ktoré umožnia aby parlament uplatňoval svoje práva, ale zároveň e, aj minister zahraničia musí zohrávať relevantnú úlohu, teda minister predsedníctva dotyčného alebo trojky. A na záver som toho názoru, že ak ide v dokumente o národné parlamenty, tak tu bude zaznievať kritika zo strany týchto parlamentov, pretože tieto nie sú zapojené do procesu. A toto je ešte potrebné ujasniť. V parlamentoch na národnej úrovni existujú určité očakávania, ktoré musia byť e, spomenuté v diskusiách s národnými delegáciami. Ďakujem. Ak e, ukončíte o 7 minút, tak e, pokúsim sa. Vo vyhlásení rokovacích partnerov sa uvádza, každá strana sa musí usilovať E, získať súhlas vo vlastných inštitúciách. Na základe toho je jasné, že samotné rokovanie nepredstavuje právnu záväznosť uzavretia dohody. Po druhé je jasné, že, že legislatívne konanie um, je iba čiastočne dotknuté touto dohodou sú tu určité ťažiská. E, my sme vyškrtli celé články, aby sme e, to presunuli do staff regulation, čiže existujú možnosti zmien ale ak príjmeme politickú rámcovú dohodu, ak e, sa bude dať prijať súhlas, tak sa tým musíme riadiť. Inak e, dávame druhej strane právo tiež e, od toho upustiť. A tu musíme zvážiť, v čom spočívajú rizika. A je to na rokovaní tohto parlamentu čo sa týka politického rozhodnutia, tu sa myslia kancelárie, AFED a e, rozpočet. Mm, toto je súčasťou dohody, ktorú treba dodržiavať a e, túto možno meniť len spoločne. A e, dosiahli sme, že o rozpočtových otázkach sa eh, a priori bude zaoberať tento výbor. Ja som bol vždy nespokojný s tým, že eh, my sme dôležití za zahranično-politické otázky. Toto je možné zlepšiť. Otázky, ktoré súvisia s tými dôvernými informáciami, toto je medziinštitučná dohoda, čo sa týka toho 5-členného výboru. Táto dohoda môže byť pozmenená iba, ak obidvaja účastníci e, túto dohodu zmenia. To znamená, nie je to možné zmeniť bez súhlasu Európskeho parlamentu. Je to medziinštitučná dohoda, ktorá bola uzavretá pred nejakými 6, 7, 8 rokmi. A otázka, ktorá e, sa týka e, otázky e, um, vypočutí, keď tu bol pán Almeida, tak sme sa dohodli na tom, že to je uh, neformálna výmena názorov. A uh, nechceli sme upustiť od toho neformálneho, pretože to je iný, iné vypočutie ako to, čo je zakotvené v zmluve. To nie je to vypočutie, ktoré má charakter podľa zmluvy My chce, sme chceli oboje a dostali sme len jedno. E, na, na tej skutkovej podstate sa nič nezmenilo, pretože e, e, predseda zaslal list vysokej zástupkyne a tento postup sme, e, nám bol zabezpečený vlastne do budúcnosti. Otázka tých 60 e, európskych e, úradníkov, minimálne 60 a jedna tretina členských štátov, medzi tým, sú, medzi tým je manevrovací priestor. A tento National Security Staff to sú napríklad vojaci a policajti, ktorí sú poskytnutí členskými štátmi pre misie. Tu sú tu je manevrovací priestor a všetci môžu mať trochu viac ako jednu tretinu a 60 Čiže sú tu určité priestory na manevrovanie. Ja si nemyslím, že je to problém a keďže sme sa dohodli v dohode, že e, seconded stav e, sa môže zamestnávať len v osobitných prípadoch, aj tu sa zabezpečuje, že E, sa to nezaplaví lacnými národnými pracovnými silami a vždy to bude väčšina permanentných stálych e, zamestnancov spoločenstva. Pán Salafranka, e, pred, informo, informovali sme predsedu politickej skupiny, spravodajcu, e, už e, dva výbory, e, rozpočtový výbor a DEVA. A dnes o jednej som informoval všetkých členov AFED z EPP. Veľmi podrobne som ich informovala. Tento informačný proces bude aj príslušne pokračovať. Myslím, že toto je primeraná záležitosť a nemyslím, že by sme tlačovú konferenciu mali prenechať rade. Pani Najc, ďakujem za vaše vyjadrenie. Neviem, či tento postup môžeme uzavrieť uznesením určite je možné, že do uznesenia, ktoré vypracujeme, e, ešte zapracujeme to upresnenie a niektoré definície e, ohľadom toho, ako tie, texte chápe, ako tie texty chápeme, e, tu by sme to mali roz, urobiť bez pochyby, to sa týka najmä rozpočtovej oblasti, ale toto by sme mohli položiť aj otázky pánovi Salafrankovi, ten by vám to ešte vysvetlil, tie veci, ktoré vám boli nejasné v tejto oblasti a myslím, že toto nám pomôže do budúcnosti, pretože čo sa týka e, accountability členské štáty toto nemusia robiť, pretože nemuseli robiť, pretože 100 rokov e, parlamentné práva voči vládam sa zvyšovali a v praxi vznikalo právo. My musíme príjmať dohody, aby sme e, nadobudli toto právo. Samozrejme, ide o politické dohody ktoré majú politickú záväznosť. E, politická záväznosť nie je právny text a nemôžeme e, e, stanovovať legislatívu, ktorá nie je zakotvená v zmluve. S tým budeme mať problémy, ale toto je metóda, ktorú sme aplikovali vždy. Buď sa urobí dohoda, alebo sa urobí vyhlásenie Eh, voči grémiu a potom eh, sa takto postupuje. A ak rada tieto dva dokumenty eh, schváli vo verejnom vesníku s protokolom, s rozhodnutiami o prijatí rozhodnutia rady, tak je to to najlepšie, čo môžeme dosiahnuť. A Ide o to, či sme schopní to politicky presadiť a či máme aj odvahu toto urobiť. To závisí od konajúcich osôb, ako pani Nájc, ako to povolanie ukončíme, to neviem. Navrhujem, aby sme z našej strany vytvorili predpoklady, preto e, chceme tento návrh e, správy predložiť a ja navrhujem, aby ste vy, pán predseda, e, E, toto urobili e, na pondelok, aby e, v útorok bola lehota na predloženie návrhov. Takto by sme to mali minimálne naplánovať, aby toto bolo možné. Pani Lunaček, ďakujem ešte raz. Áno, E, toto nepodlieha vonkajšej politike, ale koordinuje sa to, ale tá zodpovednosť zostáva tam, kde je. A myslím, že to je rozumná záležitosť. Pán Tenok, začiatok e, služby 1. E, december, to pokladám za možné. Tu nejde o finančné nariadenie alebo staff regulation, také dôležité, ale otázka, čo sa stane s pozmeneným rozpočtom a nakoľko to bude fungovať e, s rozpočtovým výborom a ako to bude vyzerať s prechodnými pravidlami, aby sme to príslušne zabezpečili. Ale toto e, teraz nie je náš cieľ. Myslím, že my musíme vytvoriť predpoklady pre rozhodnutie rady. Mimochodom, e, sme to prediskutovali so spravodajcami, že plenárne rozhodnutie e, staff regulation a financial regulation vždy e, bude nasledovať až po rozhodnutí rady, aby e, ak nás rada podvedie, aby sme v rámci spolurozhodovacieho konania mali príslušné páky. Nevychádzam z toho po včerajších rozhovoroch, že je, tu existuje takýto zámer, pretože tá cena by bola pre všetky strany privysoká došlo by e, k dlhým e, prieťahom, ale pri tomto balíkovom riešení e, zotrváme, ktoré bolo pre nás nápomocné a rozpočtová kontrola sa týka rozpočtu GASP a musíme zabezpečiť, aby v podstate e, doteraz bola zapojená rada a platili džentlmenské dohody. A tu je teraz jednoznačne stanovené, že toto všetko platí, ako keby to bola komisia. Otázka zástupcov. Presadili sme sa, e, e, majú tu byť traja komisári. My nechceme týchto generálnych tajomníkov, tých e, zástupcov. To je východiskový bod. A pre komisiu na druhej strane sme chceli zástupcov, ktorí, budú, ktorí budú zastupovať stranu rady. Rada sa rozhodla, že e, príslušný štatút, štatút Rady rotujúceho predsedníctva, ktorý už dnes má právo viesť e, Radu ministrov zahraničia, tak ako druhí dvaja členovia troj, troj predsedníctva. Ale je to tak naformulované, že to môžu byť aj iné osoby, ak ich pani Ashton poverí, ale vždy musia mať legitimáciu spoločenstva a tá je v tomto prípade štatút rady, ale podľa nášho názoru to môže byť aj článok 33 special representatives, aby e, minister zahraničia, ktorý nemá formálnu e, legitimáciu spoločenstva, tu e, nemohol vystupovať. Takže Čo sa týka geografickej rovnováhy, recruitment will be based on merit balance, geographic balance. Price and meaningful presence of nationals from all the member states The review foreseen in 2013 should also cover this issue, including, as appropriate, suggestions for additional, additional specific measures to correct possible imbalances. Ich glaube, das ist weit mehr als der Rat und als Mitgliedsländer, die das veto. To je viac ako rada a členské štáty, ktoré majú e, e, právo veta. Myslím, že toto je dôležitá záležitosť. Myslím, že to je všetko viac, e, už k tomu nemôžno povedať. Európska únia nemá tajné služby a nemá ani zámer ani právny základ zriadovať právne e, tajné služby. Ďakujem. Well, thank you very much. I would like to thank the translators. Predseda ďakuje tlmočníkom, ktorí teraz odchádzajú, čiže pán Gualtieri, ak chcete hovoriť, budete musieť, budete musieť hovoriť po anglicky. Yeah, okay. But the, in English. But, but maybe